Ladies and gentlemen, a very warm welcome to our meeting of the Committee of Foreign Affairs, the Committee of Development. Dobrý deň, vítam vás na spoločnom zasadnutí rozpočtového výboru a výboru pre rozpočet. Dnes nás čaká výmena názorov s expertami a zainteresovanými o Európskom fonde udržateľného rozvoja EFSD, a sme hrdí na to, že SD, teda udržateľný e, vývoj, tu zohľava kľúčovú e, úlohu. Ako viete, e, ciele udržateľného rozvoja zohrávajú kľúčovú úlohu v našom rozhodovaní. A preto sme radi, že sme mohli zorganizovať toto stretnutie. Je to vlastne príprava na novú stratégiu, ktorá Ehm, by mohla prispieť eh, ku globálnemu eh, rozvoju. No a plán udržateľných investícií bude takisto kľúčovým pri stimulovaní strany produkcie v Európskej únii. Malé a stredné podniky a vidiecké oblasti sú ťažiskom našich činností. Sme veľmi radi, že dnes eh, nás čaká diskusia o tom, ako toto všetko pretaviť do konkrétnych výsledkov pre občanov. Um, my sme začali pracovať 28. februára ehm, za prítomnosti komisie a Európskej služby pre zahraničnú činnosť. Pani Mogherini a pán Katajnen zastupujú kolégium a dúfame, že sa ešte zopakuje príležitosť, kedy prídu e, diskutovať do Európskeho parlamentu. A zatiaľ e, traja spravodajcovia, vidím tu už pána Kukana. E, veľmi srdečne vás vítam, ďakujem za to, že ste aktívni v tejto dôležitej záležitosti. Potom tu máme pána Frunzuliku, som veľmi rád. že pracujete na tomto. Sme veľmi zvedaví e, na to, aké, akú expertízu dostaneme od bývalých členských štátov. No a je tu samozrejme pani Aider Gardia Zabal Rubial. Um, rozvoj je veľmi dôležitou témou aj vo výbore pre rozpočet. No, my sa teda naozaj budeme snažiť pracovať veľmi úsilovne, aby sme výsledky tohto výboru predložili na čas. Návrh správy O tom budeme hovoriť e, na ďalšom spoločnom zasadnutí 21. marca. Takisto sme predložili písomné otázky komisie a dostali sme v pondelok písomné odpovede. Dostali sme ich teda dosť rýchlo a myslím si, že tie odpovede sú dosť kvalitné. No a dnes sme takisto pozvali expertov a e, zainteresované strany aby s nami e, pohovorili o rôznych aspektoch fondu EFSD, akého čakajú výzvy, e, čo čaká nás a tak ďalej. My sa od vás chceme poučiť. Ako viete, vždy hľadáme rôzne možnosti, alternatívy, ktoré by sme mohli využiť v politickom živote. Ehm, chceme premýšľať veľmi priamo, ako to pretaviť do niečoho konkrétneho. My chceme ale aj od vás počuť názory, ako by sa to dalo robiť lepšie. Ak nemáte um, žiadne pripomienky, program rokovania je schválený. No a myslím, že teraz už naozaj môžeme dať slovo poslancom, ktorí budú spolupredsedať. Je tu s nami podpredseda výboru AFED, pán Permuji. E, veľmi pekne vás vítame a Norbert Neusser z výboru DV. Nech sa páči, e, máte slovo. Ja budem hovoriť po španielsky, pán predseda. Pokiaľ ide o náš výbor pre zahraničné záležitosti, srdečne vás vítam na tomto spoločnom zasadnutí. Toto je výmena názorov, ktorá vlastne nadvezuje na dialog s komisiou z minulého týždňa. A teraz si chceme pri tejto dnešnej príležitosti vypočuť um, názory zainteresovaných strán uh, na tento dôležitý legislatívny návrh. Máme málo času a plný zoznam rečníkov, preto chcem poukázať iba na to, že by sme od vás radi počuli, ako zaručiť úspech uh, fondu EFSD, pretože to je náš spoločný cieľ podpora udržateľného rozvoja, um, zlepšenie vzťahov so partnerskými a susednými štátmi a migrácia. Samozrejme, to sú najväčšie výzvy. Vaše uh, príspevky um, sú pre nás veľmi dôležité a sme veľmi zvedaví. Pán Neuser, nech sa páči. Ďakujem, milé kolegyne, milí kolegovia. Ja takisto budem veľmi stručný pretože nám ide dnes o to, aby sme počúvali najmä expertov, chceme počuť um, ich názory, myšlienky a skúsenosti. Uh, tento legislatívny názor, pardon, návrh je veľmi dôležitý a chceme zapracovať vaše uh, názory. Od začiatku finančnej krízy uh, priame zahraničné investície aj iné finančné toky do krajín klesli. V roku 2012 prišlo iba 6 6 um, um, celkových uh, um, zahraničných priamých uh, investícií do rozvojových krajín a to bolo teda 34,6 miliardy eur. Úspech EFSD bude meraný podľa toho, či investície do vysokorizikových uh, krajín naozaj bude stimulovať Zároveň to musia byť samozrejme štáty, ktoré majú nízke priame investície. Ak sa toto podarí, tak potom ten fond bude mať skutočnú pridanú hodnotu. Pre Európsku úniu tento fond EFSD je veľmi dôležitý a to nedávno zdôraznil predseda komisie Juncker v liste predsedovi parlamentu. Náš časový plán je naozaj náročný a ambiciozný, ale to zároveň sa ne, nemôže ísť na úkor obsahovej kvality našej práce. Mm, ľudia v Európe už nechcú počúvať iba o nejakých symbolických um, činoch, nechcú mm, sa pozerať na tie tzv. biele slony. Nie, chcú vidieť reálnu rozvojovú spoluprácu. A preto fond EST musí odstraňovať tie nedostatky, ktoré doteraz um, nás trápili. My vieme, že bude potrebné nasmerovať do tohto fondu celé miliardy, aby sme sa skutočne priblížili e, k splneniu cieľov e, udržateľného rozvoja. A tieto miliardy nenájdeme iba e, v mm, sumách, ktoré sú vytlač- vyhradené na rozvojovú pomoc. Nie, musia sa k tomu pridať aj súkromné investície, a my musíme investovať nie iba do projektov, ktoré zvyšia hospodársky rast, ale aj do takých projektov, e, ktoré priamo znižujú chudobu. A zároveň nesmieme podporovať také e, projekty, ktoré zo sebou privážajú veľké, ale bezohľadné investície, kde sa napríklad potom domácemu obyvateľstvu um, odoberá pôda, tzv. land grabbing, alebo sa ľudia presídľujú násilným spôsobom. Ja som e, spoluspravodajca e, Európskeho konsenzu pre e, rozvojovú politiku a my si chceme byť istí, že záruky, ktoré sú viazané na tieto rozvojové peniaze, naozaj udržateľne znížia chudobu. Tento fond FSE musí takisto zabezpečiť malým a stredným podnikom lepší prístup k financiám. Dnes je Medzinárodný deň žien a som predvedčený o tom, že ženy zohrávajú jednu z rozhodujúcich úloh e, v rozvoji. E, udržateľné investície musia byť kritériom úspechu. V tejto oblasti e, mnohí už majú skúsenosti v súkromnej oblasti, v oblasti družstiev, v oblasti verejného financovania a podobne. A my musíme jednoducho vyťahnuť tieto e, skúsenosti a na základe nich vytvoriť naše štandardy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz začne prvý panel. E, my e, si samozrejme želáme z celého srdca úspech, preto som veľmi rád, že predseda, výkonný manažér um, obchodnej komory Európskej únie a Afriky prešiel medzi nás. Dnes je to pán Sergej Uotara. Pán Uotara je expertom pre obchodnú spoluprácu medzi EÚ a Afrikou. musíme do tohto zapojiť podniky, aj rodinné podniky, malé a stredné podniky a aj podniky z vidieckých oblastí. Tie vidiecké oblasti sú jednou z najdôležitejších priorít. ľudia nemôžu byť nutení odchádzať z týchto vidieckých oblastí, musia si tam nájsť e, uplatnenie, zamestnanie a možnosti. Takže sme zvedaví na vaše návrhy. Voilà, merci uh, en tout cas pour cette opportunité. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali. Sme obchodná komora, ktorá sídli v Bruseli niečo vyše 4 rokov a my pracujeme mm, a zastupujeme e, záujmy súkromného sektora EÚ a Afriky, ale v perspektíve trvalo udržateľného rozvoja. Už dlhšiu dobu organizujeme rôzne podujatia, kde sa takíto aktéry stretávajú a vymieňajú si názory. A už dva roky si uvedomujeme, že e, konkrétne E, že, že e, nestačia diskusie, potrebujeme konkrétne opatrenia. Preto sme vytvorili projekt Access Fin pre prístup k financiám v Afrike. Vytvorili sme okrem toho spoločnosť, ktorý má, ktorá má špecifickejší cieľ v e, tomto kontexte. A preto som veľmi rád práve, že som dnes mohol prísť medzi vás. Ja chcem trošku predstaviť aj to, ako my vnímame tú problematiku Eh, prístupu k financiám eh, pre súkromný sektor v Afrike. Máme tu tri kategórie, na ktoré sa sústredíme. Po prvé malé a stredné podniky, po druhé podnikatelia a po tretie neformálny sektor. Toto sú vlastne eh, tie kategórie, na ktoré sa zacielujeme, ktoré sú pre nás veľmi zaujímavé. Takže aký je dnes stav malých a stredných podnikov v Afrike? potrebujú prístup k financiám. Často malé a podni- malé a stredné podniky v Afrike majú nejakú možnosť začať s niečím obchodovať, ale nemajú peniaze na investíciu. No a o, oni sú aj tlačení často časom. O, ehm, do dvoch, do troch mesiacov často tieto malé a stredné podniky musia splniť požiadavky kontraktu, ale prístup k financiám trvá dlhšie. Uh, a toto sa týka najmä západnej Afriky, tu poznám najlepšiu teda tam sú veľmi dlhé tie obdobia, kým dostane podnik prístup k financiám. Banky žiadajú záruky a nedá sa povedať, e, že tie finančné inštitúcie by mali zlý úmysel, ale jednoducho nemajú dostatočné kapacity a nefungujú dostatočne dobre na technickej úrovni, aby mohli rýchlo poskytnúť tie e, peniaze. Tie banky robia dôkladne analýzu rizika, ale nejdú dostatočne e, do terénu e, za tými podnikmi. Čiže e, to, čo treba v Afrike, je posilniť tieto kapacity, tento business management a tieto podniky potrebujú teda niekoho, kto by ich sprevádzal v týchto veciach, kto by im poskytoval túto pomoc. My potrebujeme teda ľudí, ktorí si e, vyhrnú rukavy a pôjdu priamo do terénu za tými malými a strednými podnikmi a budú s nimi priamo spolupracovať. Druhá vec, ktorá je problematická, sú záruky, ktoré sú príliš vysoké. Nedávno som mal takú skúsenosť, že jeden podnik potreboval nakúpiť e, kamióny alebo nákladné a autá na prepravu materiálu, spolupracovali s jednou baňou. No a oni teda išli do banky, museli dať e, tie e, vozidla, ktoré kúpili ako záruku banke a týmto spôsobom banka teda mala záruky, aby im mohla poskytnúť financie. My sme e, spolupracovali s bankou a v určitom okamihu teda na poslednú chvíľu banka začala žiadať aj to, aby táto spoločnosť mala na účte hotovostné peniaze, predtým, než poskytne pôžičku tomu podniku. Čiže tie e, faktúry boli e, zaplatené, banka mala ako záruku e, tie vozidlá, ktoré si ten podnik e, nakúpil a okrem toho chcela ešte ako záruku aj hotovosť na účte. A to je prehnané. Ďalší problém. Dnes väčšina záručných mechanizmov nezodpovedá potrebám podnikov. Často ide určité minima, ktoré sú e, považované, pardon, požadované, ehm, pokiaľ ide o objem investície, väčšinou sa požaduje milióne dolárov alebo 2 milióny dolárov a väčšina podnikov jednoducho nedosahuje e, tieto investičné minima a oni e, by proste boli schopní, keby mohli dostať financie zamestnávať ľudí priamo v regióne. No a tretia kategória, neformálny sektor. Neformálny sektor je dynamický v Afrike dnes, ale nie, sú, nie je meraný, pretože sa bojí zdaňovania a nechce zviditeľňovať svoju činnosť. Mm. Takisto tam často konajú ľudia, ktorí nie sú vzdelaní vo finančnej oblasti. Oni pracujú s hotovosťou a nevedia, ako hotovosť uložiť v banke napríklad, ako s tým všetkým pracovať. Čiže aj tu by sa dali získavať peniaze na úrovni neformálneho sektora. No a posledná pripomienka, a to je zároveň návrh riešenia. Naša skúsenosť je taká, o to sa vlastne my aj snažíme a preto hľadáme partnerov, je e, ísť priamo na miesto, e, do terénu, aby sme mohli identifikovať reálne potreby podnikov, ale nejde len o to, aby sme Eh, financovali, ale aby sme ten podnik sprevádzali, keď využíva tie financie. Čiže eh, musíme pomáhať podnikom riadiť a spravovať tie svoje príjmy, výdavky počas určitého obdobia. Eh, chceme, mm, aby tie podniky dostávali coaching, aby teda dostali takúto expertízu, ktorú potrebujú. No a ešte ďalšia vec. Um, s tými miestnymi bankami sa musia uzatvárať partnerstva. Európska investičná banka niektorým komorečným um, ehm, bankám dáva úverové línie, ale ten systém nefunguje veľmi dobre, lebo tie banky, ktoré získavajú tieto peniaze, to pridávajú tie peniaze k svojmu uh, finančnému fondu a, a, a riadia ich tak ako všetky ostatné peniaze, ktoré spravujú. Ale ide o otázku vlastne, kto by mal dostávať tieto peniaze tieto banky musíme vnímať ako aktérov, ktorí budú dostávať e, peniaze, ale mali by sme mať aj tretieho aktéra, ktorý bude analyzovať úvery a bude pridelovať financie takým spôsobom, aby banka, pretože regulácia vyžaduje um, určité podmienky na to, aby mohol byť pridelený úver, ale pritom sú tam záruky a práve e, to udelovanie úverov by sa mohlo realizovať na základe rady toho tretieho subjektu. To je zatiaľ všetko z mojej strany a potom vám budem samozrejme odpovedať na otázky. Yes, many thanks. Uh... Ďakujeme dobre je si vypočuť niekoho z praktickej e, stránky. Oveľa viac by sme mali načúvať tejto druhej strane, ako byť účinnejší. Ďakujeme za tieto komentáre. Ďalším e, rečníkom je manažerka z Investment e, PRI, pani Alisa Heath. Veľmi ma teší, že ste tu s nami Poprosíme vás o vaše e, myšlienky. Thank you very much. Um, I was asked to provide two specific inputs today. Dnes som mala poskytnúť dva uh, bloky e, organizačná stránka, takže aby sme tieto niektoré koncepty mohli využiť a po druhé potom to nové pochopenie medzi investíciami a nerovnosťami. Naša organizácia e, sa zaoberá e, princípami pre zodpovedné investíciami. Sme investičná asociácia. Posudzujeme environmentálne a sociálne dopady e, rozhodnutí. Moši členovia rozoznávajú, že toto je rozhodujúce pre tých, ktoré prijímajú rozhodnutia aj pre dlhodobé zdravie celko celej ekonomiky. Máme asi 1700 členov s obrovskými aktívami, ktorých väčšina je tu v Európe. Mnohí z nich sú odborníci v rozvojových financiách, ale väčšina je z investičného prostredia, e, penzíny a poist, poistňovnícky sektor. Rozvojové fondy teda nie sú našou špecialitou, ale dnešné koncepty verím, že budú sa môcť použiť na túto tému. Najprv, e, ak vyzerajú prevládajúce štandardy v priemysle. Podľa nás nie je dobré e, zostaviť zoznam všetkých e, rizík. Počkajte, musím sa pozrieť, kde sú moje priesvitky. Finančná povaha investícií závisí od množstva faktorov, napríklad miestne regulačný rámec, intenzita verejnej rozpravy v danej téme a tiež sila občianskej spoločnosti. Než by sme dodali teda zoznam, skôr nám ide o proces pochopenia environmentálneho sociálneho dopadu. Každoročne e, robíme prieskumy našich členov a dodávame údaje, čo robia v tejto oblasti. Pohovorím teda o niektorých medzinárodných štandardoch. Keď naši e, členovia definujú svoje štandardy investícií, aké typy investícií sú pre nich priateľné či nepriateľné. Vysoké e, princípy OSN, e, potom dohovory Medzinárodnej organizácie práce, univerzálna deklarácia ľudských práv, dohovor OSN proti korupcii a usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti. Keď hovoríme o nových ekonomikách a štandardoch, viac zamerania vidíme e, na štandardy e, rizikového manažmentu, sociálne, environmentálne štandardy. Tiež by som rada spomenula eh, ciele trvalo udržateľného rozvoja. Spájajú sa s veľkým záujmom. Sme v relatívne skorom štádiu definovania eh, reakcie našich členov. Chceme však eh, dosiahnuť, aby chápali špecifické rozvojové ciele a to, či ich investície sú v súlade s týmito cieľmi Tiež hovoríme o princípoch financií s pozitív, investícií s pozitívnym dopadom. Tiež ako ich analyzovať a monitorovať tie ich dopady služieb, ktoré poskytujú. Ďalej nerovnosť v príjmoch. Dva dôvody, prečo je to dôležité tieto nerovnosti môžu podkopať zdravie a stabilitu ekonomiky a vytvárať dlhodobé návratnosť. Takisto prostredie, v ktorom sú vlastníci a príjemcovia. Tým sa mení aj rizikový profil investičných možností. Vyzdvihla by som dva rôzne prístupy. treba posúdiť nerovnosť nerovnosť ako aspekt pre analýzu. E, ide o širší termín a novší, novší postoj, ale čo sme zistili, že keď sa dlhodobo zodpovedne investuje, množstvo bodov spojených s nerovnakými príjmami majú tú spojitosť. Uvediem zo pár príkladov e, rozhodujúce rozdiely v odmeňovaní vyšších e, pracovných funkcií, tak e, rôzne indikátory, bezpečnostné e, štandardy, kde sa uznáva práca ako prostriedok na vytváranie hodnot. Toto sú faktory, ktoré ovplyvňujú túto rovnováhu. Napríklad rôzne porušenia pracovných štandardov môžu byť zdrojom E, narastania e, rizík spojených s povesťou podnikov. Ďalej nerovnosti v rámci jednej krajiny. E, to je takisto riziko pre politickú stabilitu. To sa môže posudzovať pri bonite jednotlivých aktív. Druhá vec, ktorú by som vyzdvihla, to sú cieľané investície na zníženie nerovností. V niektorých krajinách sú príklady, kde sa vytvára určitá tradícia, kde sa e, zameriavajú na určité štandardne znevýhodnené e, oblasti. Takisto sú tu dve rozvojové linky. Najprv je tu stratégia z dola pyramídy, kde ide o dodávanie tovarov najchudobnejším časťam spoločnosti. Množstvo inštitučných investorov, hlavne tí, ktorí sú spojení s prácou, spáje, vytvárajú zodpovedné e, kontraktuálne politiky a podmienky. Takisto potrebujú kvalitný prístup k podmienkám kolektívneho e, vyjednávania. Toľko na úvod, ale viac sa teším na diskusiu s vami. Yes, first of all, thank you so much for stay- Ďakujeme, že ste sa držali e, časového limitu. Takto máme možnosť každému dať možnosť e, e, predniesť svoje úvahy. A teda teraz ďalší rečník. A to je pán Sam Bilal eh, z Európskeho centra pre roz- management rozvojových politík ECDPM. Teším sa, že ste tu, pán Sam Bilal. Vaše centrum zohráva, ako vieme, veľmi dôležitú úlohu a tešíme sa preto na vaše podnety. Ďakujem pekne. Eh, my v ECDPM sa snažíme prepájať politiky s praxou na toto stretnutie som dostal úlohu dať e, určitý tie podklady k otázke blendingu. Ako to zapadá do EFSD? Zdá sa, že moja prezentácia nefunguje. I don't know. I was given uh, a slide, but anyway, the, the, the point I wanted to, uh, to mention is that uh, in fact blending is... Otázka teda blendingu je je to centé EFSD, je to však len jedna z foriem, kde chceme stimulovať súkromné investície, hlavne v Bruseli, e, v bruselských kruhoch sa hovorí, že blending by vyriešil mnoho problémov. Treba to však zakotviť do perspektívy. Nie je to nejaká zázračná pilulka, je to len jeden z nástrojov, ktorý by sa mohol využiť, mohol by vlastne e, vytvoriť, mohli by sa tu vytvoriť skreslenia trhu dokonca. Bož, mal by sa považovať len je, je, za jeden z nástrojov pomedzi inými. Nie najoptimálnejšie riešenie. Keď sa pozeráme na blending, sú tu rôzne definovanie tohto postupu. Na medzinárodnej úrovni sa hovorí e, e, v rámci e, nadnárodných investičných bank. Zamýšľajú sa nad tým, ako ho definovať, pretože používajú teraz momentálne odlišné definície a tým sa vlastne fragmentuje ten pohľad. Potrebujeme koherentnosť v definovaní a spoločnejšie, e, spoločné princípy a modality. V krátkosti, aké sú pozitíva a negatíva. E, otázka je teda urobiť viac, vyvieť väčší tlak, poskytovať verejnú pomoc, verejné financie, lepší tlak je moč, možný viac financií, lepšie to zapadá do agendy 2030 aj do jej financovania a e, na vyplnenie tých finančných medzier. V tomto ohľade je to atraktívna možnosť, takisto pokiaľ ide o kvalitu financií. A ak sa to dobre zameria, môže sa zlepšiť kvalita financovania. Keď sa pozrieme na pozitíva, Otázka znie, že či je lepší blending než ostatné alternatívy, ale čo sú tie iné alternatívy? Je lepší než tradič, tradičná rozvojová pomoc alebo to, čo robia DFI, e, teda za, rozvojové zahraničné investície. Teda otázka porovnania tejto formy s inými formami. Vždy je teda dobré porovnať si to s inými možnosťami. Ďalej sú tu i negatívne aspekty. Blending nie je riešením, ktoré by nemalo tieto výzvy a problémy. Je tu samozrejme riziko e, pre rozvojové princípy, takže by e, nahrádzalo e, súkromné financie namiesto toho, aby ich len stimulovalo Otázka problematická je tiež otázka doplnkovosti. Definície nie sú e, jasne definované. Čo sa považuje ako doplnkovosť? A či je to len interpretačná otázka? A potom e, je tu tiež otázka skúsenosti. Je tu množstvo blendingu, ktorý sa viac e, zameriava na skupiny so stredným príjmom a jedna z vlastností z e FSD je zameriavať sa práve na e, krehké, slabé krajiny. Otázka teda znie, a to je moja otázka pre e FSD, či má kapacitu smerovať do krajín, ktoré sú chudobné, kde je viac problémov a neísť do tých jednoduchších typov krajín. To je jedna z víziev pre FSD. Je dôležité tiež mať na pamäti, niektoré z odporúčaní. Na európskej úrovni bolo veľa úvah, hlavne pokiaľ ide o platformu EÚ pre blending v zahraničnej spolupráci. Je tu viacero otázok, ktoré som tu vyzdvihol. Osobitne potreba vy, vy, vyššej miery rizikového kapitálu a záruk. K tomu sa ešte vrátim. Ďalej potreba zlepšiť monitorovanie a výkaznícke systémy. To nemusí byť vždy transparentné a nie vždy sa to e, e, nevždy to umožňuje porovnávanie medzi rôznymi typmi projektov. Viac aktérov v teréne treba zapájať, delegácie EÚ tiež, aby to bola širšia participácia e, aktérov finančných e, inštitúcií, vrátane nie len tých európskych, ale aj neeurópskych a tiež v krajinách, kde sa dejú investície. A to je dosť dôležité, nezapojiť ich až v poslednom štádiu, ale i pri navrhovaní a premýšľaní. To je dôležité pri tých úvahách e, zapracovať perspektívu krajín, kde kde tento e, externý investičný e, plán smeruje, teda susedstvo Afrika je kľúčovou oblasťou. Hlavnou in, e, inováciou EFSD je vlastne okolo toho typického blendingu. Nie je to štandardná pôžička, je to len jeden z pilierov investičného plánu, takže koherentnosť v porovnaní s ďalšími piliermi je veľká inovácia, ale určite je tu otázka rizika a tu by som rád vyzdvihol jednu z tých problematických dimenzií, ako by to bola hlava 22 situácia, keď hovoríme o riziku, pretože je to riziko. Pri, pri rizikových zárukách je to, to nebezpečenstvo, že ponechá sa veľa na e, stimuloch e, pre súkromný sektor. Takže aké riziko chceme vlastne prijať? A keď hovoríme s odborníkmi, oni nájdú vždy e, jasnú úroveň pre riziko. Nájdú sa jeden či dvaja, ktorí chcú viac rizika, ale potom by sa veľmi skreslil trh Často sa tu hovorí o tom, že nechceme skreslovať trh, ale ak sa robí viac rizika, tak je tu riziko, že, že sa, e, sa rozvojové prostriedky e, plýtvajú, pretože e, nemal by prekryť súkromný sektor ten verejný. Ako teda nájsť tú správnu rovnováhu? Nie je to vždy veľmi jasné a transparentné. To by mala byť tá výzva, FSD. A tu je zaujímavé pozrieť sa na skúsenosti iných aktérov, napríklad Európska investičná banka. Napríklad jej investičný nástroj pre krajiny AKT, to je zaujímavé, nemôžu príjmať rizika v širšom rámci celého toho nástroja, ale majú tam čiastkové rizika Keď sa pozrieme na e, tú, tú časť, ten nástroj, ktorý majú na dopadové rizika, e, sú v stave prijať oveľa viac rizika a v tomto ohľade je to veľmi kľúčové. A tu by som na záver len dodal určité kľúčové úvahy. Treba sa poučiť e, z poučení s rôznymi e, formami e, blendingu a európske všelijaké e, rôzne rozvojové zahraničné investície, veľmi aktívna činnosť a relevantnosť a rizikové princípy a management, to je dôležitý faktor. Otázka doplnkovanosti a, a ako ju merať a princípy udržateľnosti, ktoré musia byť v pozadí investičných rozhodnutí a potom e, kritéria transparentnosti a v neposlednej miere otázka koherentnosti v e SD s ďalšími piliermi EIP a s ďalšími európskymi nástrojmi a medzinárodnými iniciatívami. Yes, thank you so much. Uh... Ďakujem veľmi pekne, pán uh, Bilal. Zásady sú dôležité a samozrejme je dôležité, aby sme videli, ako môžeme tento rámec realizovať, ktorý máme. Ďalším rečníkom je pán Xavier Sol z Counterbalance. Je to veľmi dôležité, aby sme videli, ako sa dá dosiahnuť rovnováha. A to si naozaj radi od vás vypočujeme. Ďakujem veľmi pekne. Pracujem pre koalíciu mimovládie Counterbalance. To sú, e, zaoberáme sa verejnými prostriedkami na rozvoj, ale budem hovoriť menej širšie skupiny mimovládok e, ktoré sa zúčastňovali na vytvorení plá, ex, e, plánu investícií sme tu preto, že sa troška obávame e, z hľadiska niektorých cieľov, ktoré zo sebou prináša táto investičná iniciatíva. Momentálne nie je jasné, či Európsky investičný plán bude naozaj to, čo zmení situáciu. Adicionalita a pridaná hodnota z hľadiska rozvoja nie sú totiž vôbec jasné. Musíme sa poučiť z predchádzajúcich investičných investícií, ako hovoril pán Bilal finančné inštitúcie, ktoré e, dostanú záruky, neznamená, že budú robiť e, tak, ako my chceme. To nie je záruka. Zoberme si investičný plán pre Európu. Tam sa EFSI kritizovalo za to, že tam chýba adicionalita. Keď si pozrieme Európsku investičnú banku a jej externý mandát pre pôžičky má samozrejme záruky Európskej únie, predsa len to nie je vždy tak, že EIB v rámci tohto mandátu bude investovať do vysokorizikových projektov ani do najmenej rozvinutých krajín s, frag- e, s krehkou dlhovou situáciou a tento špecifický fond musí mať silné kritéria naviazané na investície, aby sa zaručil skutočná rozvojová adicionalita. Potom posúdenie už existujúcich eh, blending eh, nástrojov Súd auditorov vydal na konci roku 2014 správu k tejto veci. Tam sú aj kritické pripomienky k adicionalite projektov, ktoré boli financované podľa týmito finančnými nástrojmi ale vtedy sa nerobilo nejaké posúdenie vplyvu takýchto e, e, nástrojov, blending nástrojov. Neurobili sme to, než sa navrhol tento investičný fond. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme rozvinúť tieto nástroje, spýtať sa, či je to najlepšie použitie európskeho rozpočtu, ako aj e, rozvojovej pomoci. A to sú všetko ešte otvorené otázky, na ktoré nepoznáme všetky odpovede. Druhá vec, je, že my si myslíme, že väzba, vytvorila sa väzba s migračnou politikou a to je nebezpečné. My chceme, aby sa táto väzba odčlenila, aby tu nebola investície naviazané na krátkodobé politické ciele je to aj pohyb k presadzovaniu e, operácií finančných inštitúcií v oblasti bezpečnosti a migrácie. A finančné inštitúcie v EIB napríklad sa stále viac a viac e, odkláňajú od svojej pôvodnej úlohy rozvojovej banky. A preto si myslíme, máme tu na tú Residence e, Initiative a podobne v EIB. A je tu táto tendencia, aby rozvojové banky sa odkláňali od rozvoja a my si nemyslíme, že je úlohou verejných rozvojových bank stať sa finančnými inštitúciami zabezpečujúcimi migráciu alebo azyl alebo bezpečnosť. Takže hovoríme o predĺžení blending nástrojov, ktoré majú byť nástrojmi európskej rozvojovej politiky a táto iniciatíva musí zostať rozvojovou iniciatívou a nemá mať iné ambície. Po tretie, ak chceme, aby sa investičný plán stal skutočnou rozvojov, rozvojovým nástrojom a ak chceme dosiahnuť ciele a e, prispieť k odstráneniu chudoby a dosiahnuť mileniové e, ciele, tak rada musí konať. Momentálne v nariadení nie sú jasné sociálne, environmentálne, rodové, E, nejaké poistky alebo vymedzenia limity, takže musíme posilniť kritéria spôsobilosti projektov. Musíme tam mať silnejší jazyk v nariadení, aby bola zabezpečená úplná transparentnosť riadiacich orgánov tohto fondu aj na úrovni proje- a aj na úrovni projektu. Treba ďalej posilniť zodpovednosť, zodpovedanie sa, skladanie účtov tak, aby projekty, ktoré sú podporované, boli, e, prispievali k, k mobilizácii domácich zdrojov, neporušovali ľudské práva, prispievali k Parížskej dohode o zmene klímy, aby dodržiavali daňové predpisy. A to je naozaj tá koherentnosť európskych politík. Takže na záver, sú tu určité riziká, ktoré sú napojené na tento externý investičný plán. Tá väzba na migráciu je nebezpečná, ale súčasne Európsky parlament to môže vidieť ako príležitosť na to, aby sa mohol vyjadriť k týmto blending mechanizmom, ktoré už existujú. Najmä vzhľadom na to, že blending sa stále prezentuje ako možnosť riešenia budúcnosti európskeho rozpočtu ale zatiaľ nemáme dostatok vedomostí alebo kontroly existujúcich mechanizmov blendingu a tie diskusie na vytvorenie FSD sú podľa mňa tým pravým okamžikom na posilnenie udržateľnosti, adicionality, transparentnosti a skladania účtov, zodpovednosti. Takže to príležitosť pre parlament, aby mohol zohrávať väčšiu úlohu a zabezpečiť, aby sa táto iniciatíva stala skutočnou rozvojovou iniciatívou. A to je to, na čom záleží aj mimovládkam. Ide o to, aby sme riešili mileniové ciele a odstránenie chudoby, aby tento nástroj slúžil tomuto. Ďakujem vám za pozornosť a veľmi rád odpoviem na vaše otázky v rámci diskusie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, otázky a odpovede. Pokiaľ ide e, o spravodajcov, každý má dve minúty a začneme teda so spravodajcami. Začal by som s Katiou Skardias-Bal eh, z rozpočtového výboru. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám eh, za tieto prezentácie. A tu vidíme také prvé posúdenie danej problematiky ja a moji kolegovia, spoluspravodajci sa tu snažíme veci riešiť, analyzovať a snažíme sa určiť, kde sú hlavné problémy spojené s týmto návrhom e, z hľadiska udržateľného rozvoja. A myslím, že v mnohých smeroch súhlasím s tým, čo tu zaznelo, tie názory, tie pochybnosti, ktoré sa tu povedali. Jedna z veľkých tém, ktorá tu je, ako zabezpečiť, že tento fond bude naozaj adicionalitou a e, aby pokrýval široký priestor. Už máme nejaké formy blendingu a ako dokážeme zabezpečiť pridanú hodnotu pre rôzne platformy. Samozrejme, nebudeme financovať súkromné projekty, ktoré by boli tak či tak financované lebo inak by sme mohli mm, e, deformovať trh súkromných investícií. Myslím si, že práve tu v tomto smere sa zhodneme so všetkými rečníkmi. My chceme, aby tento fond doplňal ďalšie programy, ktoré fungujú a pokrývajú povedzme iné zemepisné oblasti. Pre mňa je veľmi zaujímavé to, čo tu zaznelo, a to je tá otázka posúdenia rizika. To je naozaj kľúčová téma pre využívanie fondu. Ide tu najmä o otázky cieľa a kritérií spôsobilosti. A tu by sme tiež chceli veci viacej konkretizovať. Nám sa zdá, že návrh komisie je zatiaľ taký privšeobecný a treba Eh, zabezpečiť pridanú hodnotu. A to znamená, že je potrebné jasne určiť kritéria spôsobilosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem a rozdávam slovo ďalším. Ďakujem veľmi pekne, dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, pánovi Kukanovi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj našim hosťom za to, že nám dali e, svoje názory v podobe veľmi jasného adresného jazyka, ktorý sa zameriava na to, na čo aj my riešime. Takže z tohto hľadiska to bolo veľmi užitočné a nemám tu na mysli tú takú zvyčajnú diplomatickú reč. Naozaj ja si veľmi vážim, my si vážime váš príspevok. Ja by som aj zopakoval možno to, čo povedala predrečníčka. Mám dve otázky veľmi všeobecného charakteru ale mne by sa, bol by som rád, keby ste mohli odpovedať. Všetci ste spomínali konkrétne body vo vašich úvodných slovách, ale predsa mám na pána Vataru takúto všeobecnú otázku. Čo si myslíte, že by bolo skutočným prínosom pre africké krajiny z hľadiska ich rozvoja, ak naozaj vyvinieme dobrý nástroj, a potom sú tu tie rizika, to je tiež moja otázka. Dvaja z vás hovorili o rizikách a ja by som sa chcel spýtať, e, čo by ste povedali, že sú tie možné rizika v realizačnej fázi ISDF. E Pán Bilal spomenul a to aj iní to spomenuli. Mohli by ste troška rozvinúť tieto dva body? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Kukan. A teraz pán e, Funduliča. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem všetkým účastníkom za vstupy, za dnes máme v parlamente veľmi rušný deň pre túto tému. Máme tu mnoho ďalších stretnutí k tejto téme. Je to veľmi dôležitý nástroj, európsky nástroj. E, a e, z pohľadu výboru pre rozvoj môžem povedať, že naše hlavné obavy sa týkajú zahrnutia takú alebo odkazy na článok 21 eh, z EU eh, eh, cieľe udržateľného rozvoja a ľudské a sociálne práva, rodová rovnosť, riešenie otázky zmeny klímy, vyhýbania sa daní, to všetko je tam zahrnuté a musím vám povedať, že zatiaľ sme mali dobrú spoluprácu so spoluspravodajcami a samozrejme je tu niekoľko vecí, ktoré treba ešte vysvetliť. To sa a síce, ako budeme napríklad riešiť takú situáciu, kde sa všetky tieto finančné inštitúcie, ktoré prispievajú na pôžičky, budú súčasťou takéhoto e, nástroja zmiešavania, blendingu, ale budú tam aj iné inštitúcie, iné skupiny a podobne, ktoré sa zúčastňujú na projekte a budú teraz podporovať povedzme malé a stredné podniky, migrantov, infraštruktúru, sociálnu infraštruktúru v menej rozvinutých krajinách, tam, kde vidíme konflikt, nestabilitu nielen v Afrike, ale aj vo východnom susedstve EÚ. A tu musím pripomenúť aj situáciu na Ukrajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tieňovi spravodajcovia. Vidím tu hajdiatola. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za vynikajúce prezentácie, ktoré nám pomôžu zamýšľať sa nad pozmenujúcimi návrhmi k návrhu komisie. Mám otázky ku konkrétnym návrhom, ktoré by ste mohli mať z hľadiska zabezpečenia toho, aby adicionalita, o ktorej ste tu už hovorili, aby bola zaručená. A Môžeme mať v nariadení zapracované nejaké prísne ochranné opatrenia, aby realizátori dodržiavali zásady efektívnej rozvojovej spolupráce. A ešte by som chcela vedieť od pani Hýs, chýbal, nepočula som prvú časť vašej prezentácie ale impact investment, dopadové investície. Myslíte si, že tam je vážny e, potenciál na e, rozvojový dopad a vidíte takéto dopadové investície ako to, čo nové riešenie bude podporovať a presadzovať? Ďakujem. thing? Uh, no? Uh, then we come to Mr. Teraz pán Manka, nech sa páči. Ďakujem za predseda, pán predseda. Uh, chcem sa poďakovať za hodnotné prezentácie, ktoré naozaj aj mňa zaujali a určite nám pomôžu. Dovolte mi pár poznámok. Prvá poznámka. Uh, Vezmeme si, že my už máme nejakú skúsenosť s fondom EFSI. A stalo sa aj to, že tento fond, napríklad nejaká krajina vložila peniaze do fondu EFSI, fond EFSI prispel 5%, krajina dala 95% a postavilo sa to, čo aj tak by sa bolo postavilo, aj keby nebol EFSI a ešte bol aj pákový efekt 19. Čiže aby sme sa dokázali takýmto veciam vyhnúť, to naozaj, preto musíme každý takýto projekt si analyzovať, aj EFSI, potom aj, te, aj, aj ten, ktorý chceme robiť pre eh, udržateľný rozvoj v Afrike, aby sme naozaj sa poučili, aby sme takéto, takéto chyby v budúcnosti nerobili. Ďalšia vec je, že naozaj potrebujeme e, meranie úspechu. To meranie úspechu bude to hlavné asi z počiatku náraz investícií, potom aj náraz zamestnanosti, samozrejme to, čo nám ide znižovanie chudoby. Ďalšia otázka je, že Afrika má obrovské problémy aj v oblasti demografie kde dnes má okolo 1,2 miliardy obyvateľov a podľa analýz OSN bude mať na konci storočia okolo 4 miliardy obyvateľov. A toto Afrika nedokáže zvládnuť a to potom nedokážeme ani my zvládnuť, lebo keby to ostalo v tej pozícii, ako je to dnes, tak by to boli stovky miliónov migrantov, ktorí by išli niekde. Hovorím to preto, že treba investovať aj do vzdelávania E, v Afrike. Samozrejme, chápem, že tento projekt je biznis projekt, ale mali by sme skúsiť hľadať aj to, či sa nedá z neho financovať vzdelávanie tých dievčat, aby, aby, aby sme zvládli tú demografiu v Afrike. A e, samozrejme, ak nie, tak musíme nájsť iné nástroje, ak by sme aj túto oblasť, oblasť e, financovali. Ale samozrejme, tak by som, chcel na moje, na moje poznámky počuť aj váš názor. Ďakujem. Yes, Ďakujem veľmi pekne. Vidíme tu ten problém. Na jednej strane máme súkromných, ktorí to dokážu urobiť aj sami, vedia si vypočítať riziko. A na druhej strane máme tú rizikovú príležitosť, ale musíme ju premeniť na príležitosť na poskytnutie pôžičky. Takže koľko rizika zobereme a koľko sme pripravení stratiť z nášho rozpočtu, ak sa to nepodarí, to sú naozaj tie rozhodujúce otázky. Ďakujem, pán Ma- Maňka. Veľmi radi, myslím, chceme počuť odpovede. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám len stručnú otázku na pani Heath. Povedali ste, že socioekonomické projekty sa hodnotia a ako sa hodnotia, ako môže EFST prispieť k tomu, aby sa znížila nerovnosť a naopak, aké rizika e, vidíte pri investíciách z hľadiska posilnenia nerovnosti? Ešte sa chcem spýtať, či sú nejaké ďalšie otázky. Nevidím nikoho, takže by som sa vrátil k panelu. Kto by chcel začať s odpovediami? Nech sa páči. Ďakujem. Prvá otázka sa týkala toho uh, dopadu na rozvoj v Afrike, ten impact, uh, aké dopady to bude mať, keď sa zavedú tie správne nástroje. Je ich niekoľko. Uvediem niektoré. Autonómia. Je potrebné si uvedomiť, že na úrovni súkromného sektora eh, v Afrike ľudia nežiadajú e, financie preto, aby dostali peniaze. Chcú byť autonómni. To je ten skutočný dôvod. Hovoríme o dotáciách, ale v skutočnosti podniky nežiadajú e, dotácie. Chcú vrátiť peniaze, ktoré si požiadajú a požičajú. A keď sa pozrieme na spisy o jednotlivých úveroch, väčšinou tie ich e, biznis projekty majú vysokú výnosnosť Čiže tie podniky potrebujú financie, ktoré chcú splatiť, ale potrebujú aj tú pomoc, no a chcú byť autonómne. Druhý dôležitý aspekt, e, odolnosť na medzinárodných finančných trhoch. Dnešné trhy sú globalizované a africké podniky musia byť konkurencieschopné. Majú problémy s normami, s kvalitou, s time to market, e, s uvedením produktov na trh. Ehm, nevedia konkurovať podnikom, ktoré prichádzajú napríklad z Ázie. No a potom ide im aj o kvalitu života. Pretože keď ľudia majú prácu, tak si zvyšia aj kvalitu života. No a tým e, zareagujem aj na otázku migrácie. E, dnes tá migrácia nie je iba ekonomickým problémom, ale chcem poznamenať, musíme to dať do správneho kontextu. E, miestne orgány majú svoju zodpovednosť. E, to je aj moja osobná skúsenosť. Ja som tiež e, vlastne migrantom, vyrastol som v Afrike. No a keď je mladý človek v Afrike, tak a, akým posolstvom je vystavený v televízii, v médiách sen? Európa, Spojené štáty sú prezentované v Afrike v médiách ako sen a nehovorí sa nič o tej realite, čiže tie miestne orgány majú aj zodpovednosť za to, čo sa tam hovorí v médiách. E, No a práve médiá by mali sprostredkovať toho ducha podnikateľstva, podľa mňa. E, dnes napríklad Afričan opustí rodinu, ide do Európy a ostane tam uväznený v nejakom e, zamestnaní a nemá už tú autonómiu. Takže tu je, tu je dôležitá zodpovednosť tých miestnych orgánov. Ďalšia vec, hodnotiť e, dopady alebo účinky, e, pozitívne účinky politík a programov, ktoré sa realizujú. Myslíme si, že je potrebné zapojiť sem aj tretich aktérov, e, nie e, len miestne politické orgány a miestne finančné e, inštitúcie, ale napríklad auditorské firmy, expertízne kabinety, ľudia, ktorí robia biznis plány pre podniky. To sú ľudia, ktorí majú najlepšie informácie o realite dnes. Podniky robia niekedy dvojité účtovníctvo Eh, jedno účtovníctvo sa mm, pripravuje pre eh, daňový úrad a potom ešte druhé účtovníctvo. No ale títo ľudia majú informácie, ktoré sú spolahlivé a presné. No a potom ešte tá otázka vzdelávania v Afrike. Áno, to je veľmi dôležité, eh, ale aj pre podnikateľov je to dôležité. Keď sa dnes pozrieme na africké rodine, rodiny. Mnohé africké rodiny napríklad neodkladajú peniaze, nešetria a možno si neuvedomujú celkom, aké hodnoté je to vzdelávanie. Vzdelávanie základné, ale aj vzdelávanie k podnikaniu, k podnikateľstvu. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je veľmi dôležité, aby Európska komisia prišla eh, s takýmto programom pre mikropodnikateľstvo, aby mikropodnikateľstvo malo väčšiu sílu. Aj to je malá časť riešenia podľa mňa, ale my musíme splniť našu povinnosť, robiť všetko, čo je v našich silách, aby sa tak aj stalo. Nech sa páči, pani Heath. Ja sa pokúsim odpovedať na viacero otázok naraz. EFST podľa mňa sa nezaujíma jednotlivou firmou, ale zdravím celej ekonomiky. Chcem povedať to a, takým príkladom. Keď investujete do firmy, ktorá znečistuje rieku, tak tá firma, ktorá je ďalej potoku, bude tým negatívne ovplyvnená a nemôže byť produktívna. Čiže tam sú rôzne negatívne dopady e, externého charakteru. Takže ja súťažím tým, že treba dodržiavať normy a chcem zdôrazniť, že sa treba pozrieť aj na tú diligence, ktorá sa doteraz urobila už na domácej pôde. Rovnako ale chcem povedať, že mileniové ciele sú inšpirujúce a e, sa a zameriavajú na niektorý druh investícií. Nie je to len o ochrane, ale aj o tom, aby sme sa zamerali na správne investície. Potom tu bola jedna otázka, ktorá sa týkala impact investment, dopadových investícií. Takže podľa mňa každá investícia má svoj dopad, ale my merejame len to pozitívne a hovoríme o tých pozitívnem. A každá investícia má niekde v spektre svoj dopad a keď sa snažíme merať udržateľný dopad investície, chceli by sme tu použiť miléniové ciele, ale sme tak ďaleko, aby sme, mohli, aby sme vedeli, akú matricu tu použiť Mohli by sme sa napríklad uberať cestou due diligence pri environmentálnom alebo sociálnom dopade a potom socioekonomické projekty a povedzme možná nerovnosť z nich. Ja neviem, aké investície sú tie najrizikovejšie, ale chcem povedať to, čo vidíme stále a stále, je tá kvalita vytvorených pracovných miest a vzťah medzi firmou a pracovníkmi je veľmi dôležité. To je to rozhodujúce ak e, máme e, posúdiť presadzovanie rovnosti firmov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dve minúty, pán Pilar. Ďakujem. Najskôr chcem povedať, že rizikové investície boli veľkou prekážkou investícií do súkromného sektora. E, ja poznám najmä Afriku, ale podobne je to aj v krajinách európskeho susedstva. Keď sa pýtame, prečo súkromný sektor nerobí nejakú investíciu, tak odpoveďou je, lebo je to vysokorizikové. Ale niekedy e, dokonca vnímané riziko v súkromnom sektore je vyššie ako reálne riziko. A preto existujú aj tie záruky. E, samozrejme, niektoré investície v tých nestabilných štátoch sú naozaj vysoké. Potom sú rôzne druhy rizika, politické riziko, menové riziko. Na toto nemáme teraz čas, ehm, ale sú rôzne druhy rizika. Ale potom je tam aj tá chyba vo vnímaní ehm, stupňa rizika. No a ehm, my si myslíme, že práve tá záruka tu môže pomôcť. No a ďalší prvok, technická pomoc. Toto tu viackrát zaznelo, nestačí iba zjednodušiť prístup k financiám, ale tie podniky potrebujú aj tú technickú pomoc a tú podporu. Mm, to musí byť súčasťou investičného plánu. A aby toto fungovalo, je potrebné mať zakorenené mnohé dobré princípy. A okrem určitého zoznamu princípov by sme mali mať stanovené určité procesy, um, ako uh, budovať na tom, čo rôzne inštitúcie už vedia robiť a práve tu by mohla do toho vstupovať Európska únia. No a ďalšia otázka znela, prečo je potrebné zabezpečiť tieto dobré princípy a dobré predpoklady. Uh, je potrebné zabezpečiť uh, samozrejme, aby každá investícia pomohla rozvoju, ale pre niektorých súkromných investorov naďalej tam môžu byť veľké prekažky. My musíme jednoducho tú zložitosť odstrániť, aby sa tie investície premietli do rozvoja. A teraz na záver sa vyjadrí Xavier Sol. Nech sa páči. Ja ešte eh, zodpoviem na niektoré otázky, čo tu zazneli. Takže tá adicionalita ako definovať vysokorizikové projekty. Um, nie iba finančné kritéria sú ťažiskom adicionality, to si musíme uvedomiť. Ak ide o partnerstvo PPP, tak nie je automaticky de facto adicionálne. Potrebujeme tam environmentálne a sociálne kritéria, E, preskúmať a integrovať ich e, do indikátorov, ktorými sa hodnotí projekt. E, vysvetlím to na príklade EFSI a investičného plánu pre Európu. Tam je ten tzv. scoreboard s indikátormi. Ešte neviem, ako sa to presne používa, ale to je iný problém. Ale tu by bolo dobré mať rovnaký systém alebo podobný systém, ktorý by mohli pripomienkovať aj stakeholdery um, a tým by sa zabezpečilo, že tie um, projekty, ktoré uh, sa budú financovať, budú naozaj tie vysokorizikové projekty. Nie iba finančne, ale aj inak rizikové projekty. Ďalej tie záruky uh, sú rôzne námety, ale uvediem napríklad klimatické zmeny. Ak chcete v tejto oblasti uh, predložiť inovatívny projekt, ktorý zabezpečí dlhodobý rozvoj partnerského štátu, tak naozaj tam už nie je priestor pre fosílne paliva. Napríklad projekty s fosílnymi palivami by mali mať absolútny zákaz. E, ďalej, e, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. E, projekty, ktoré sú lokalizované v nespoľahlivých jurisdikciách, nespolupracujúcich jurisdikciách z daňového hľadiska, tak tie by nemali byť samozrejme eh, realizované. No a potom hm, by, by sa mali robiť tie správy za jednotlivé krajiny, country by country reporting. No a pokiaľ ide o definíciu úloh, finančné inštitúcie a rozvojové banky musia samozrejme vyhodnotiť konkrétny projekt, ale Zároveň aj Európska komisia by tu mala mať e, jasnú kompetenciu, mala by e, skúmať, či ten projekt, ktorý sa bude financovať, neprispeje k porušovaniu ľudských práv. Toto je zodpovednosť nie iba finančných inštitúcií, ale najmä komisie, Európskej komisie. No a teraz sa obraciame na Európsku komisiu. Jedna minúta, maximálne dve minúty. DigiDevco. Kto sa vyjadri v mene DigiDevco? Ja som Head of Unit pre finančné nástroje a som zodpovedný za e, plán, ex, investičný plán pre externé investície. Ja tu vidím určité veci, s ktorými musím nesúhlasiť, e, bohužiaľ. A to z toho dôvodu, že síce analyticky to vnímame veľmi podobne a plán externých investícií takisto chce riešiť niektoré tieto problémy, o ktorých tu teraz hovorí panel. E, napríklad e, chce e, a mm, rozšíriť aj nástroje blendingu. K tomu vzdelávaniu, čo tu zaznelo. Myslím si, že by sme blending nemali predávať ako všeliek pre všetky rozvojové problémy. Tieto nástroje sú pre projekty, ktoré generujú cash flow zo svojej povahy, čiže tento koncept by sa nemal prenášať na projekty, ktoré by mali byť skôr financované grantami, pretože to nie sú um, ziskové projekty. Pre ne sú určené granty. No a ďalšia vec. E, rôzni panelisti tu spomenuli rôzne e, ciele. Samozrejme, so všetkými cieľmi súhlasíme, ale Môžeme mať jedno alebo ono. Um, keď chcete adicionalitu, musíte ísť naozaj do tých najmenej rozvinutých štátov, do tých komplikovaných štátov a je ťažké e, zároveň mm, splniť všetky tie požiadavky na vysokej úrovni, ktoré ste spomenuli. Splniť ich naraz je ťažké. Spomínali ste malé a stredné podniky, mikropodniky, najľahší spôsob, ako implementovať tieto nástroje, obratiť sa na najväčšie banky v tých e, rozvinutejších štátoch v rámci Afriky, napríklad v Nigerii. No a tieto banky e, sú schopné mm, urobiť všetky papierovačky pre vás, ktoré potrebujete a sú vám schopné splniť kritéria. No a ak pracujete s menšími e, inštitúciami, ktoré sú v menej rozvinutých afrických štátoch, tak tam už to bude ťažšie zabezpečiť administratívu a podobné veci. Čiže je to taký trade-off. E, vždy budete mať buď jedno alebo druhé dobre zabezpečené. Ďakujem. OK, thank you so much. Uh, next one. Ďakujeme. Teraz e, Paolo Martins za Digenier. Ďakujem, som Paolo Martins, som team leader pre blending a vzťahy s, e, s svojimi krajinami a tiež pre rozvojové plány, investičné plány. Ako sa už povedalo, zdieľame e, tie uvedené obavy. Bolo zaujímavé vypočuť si ten panel, pretože rôzne názory tu zazneli, <clears throat> rôzne prístupy k tomuto investičnému plánu. Idú však v podstate rovnakým smerom, rovnakými e, obavami. E, trvalá udržateľnosť, to všetko sú obavy, ktoré sme zdieľali od vytvorenia toho plánu pred rokom a snažíme sa vytvoriť e, follow-up k tým projektom, k budúcim projektom, e, ktoré budú práve riešiť tieto obavy. Nezačíname e, od nuly, začína, E, u tých blendingov začíname s veľmi rozumných, solidných e, základov, ktoré sa rozvíjali k situácii, ktorú máme tu dnes. Snažíme sa e, odraziť sa od tejto situácii k novej situácii, ktorá by vedela lepšie riešiť tieto výzvy, ale ako už povedal Kaj, je to nástroj, ktorý má svoje obmedzenia a je dôležité uvedomiť si, že tento typ eh, k tomuto nástroju treba povedať, že to je len malá časť tej celkovej eh, čiastky našeho financovania. Hovoríme tu o 10-12% našeho celkového financovania. Viac než 80 našeho financovania sú granty a to sú tie maximálne výzvy, ktoré sme spomínali, takže treba mať toto v určitej perspektíve zameriavať sa na to, čo môže blending poskytnúť ako alternatívny nástroj ku grantom v rozvojovej politike. Ďakujem. Thank you so much and last but not least. Ďakujem a za ESVČ ako posledný rečník. Ďakujem. E, rovnako ako kolegovia i ja si myslím, že ten panel a jednotlivé príspevky boli veľmi zaujímavé. Musím povedať, že sa zhodujeme v tom, ktoré témy treba riešiť takýmto inovatívnym nástrojom. Rád by som sa uh, za, zaberal na politickú koherenciu, mnohí o tom hovorili. Je e, pravda, že i externý investičný plán boli de, definovaný ako nová e, iniciatíva v rámci migračnej agendy v záveroch Európskej rady z júna minulého roku, ale je tiež pravdou, že ten nástroj má za cieľ riešiť trvalo udržateľný rozvoj a týmto spôsobom i príčiny migrácie Vašu pozornosť by som rád upriamil na to, že zdrojom financovania z rôznych nástrojov DCI, IDF, oni majú svoje vlastné požiadavky a vlastné ciele a jasnú právny základ. Podpora rozvoja, sú tu kritéria, takže toto určite je čosi, čo by malo zabez, sa zabezpečiť. Po druhé potom, Využitie e, e, externého investičného plánu sa bude pozerať na dlhodobé výzvy, na tvorbu pracovných miest a prosperitu, než na krátkodobé ciele a úvehy, ktoré sa riešia napríklad cez trustové e, fondy na naliehavé záležitosti. Potom ešte tá adicionalita. Súhlasím s tými, ktorí povedali, že skutočnou skúškou pre tento nástroj bude presmerovanie e, zdroje zo súkromného sektora e, k tým najzraniteľnejším prostrediam. Myslím si, že to, ak to chceme dosiahnuť, tak tu ide o riadenie, o to, ako sa budú prijímať rozhodnutia pri, o investičných e, cieľoch, ktoré sa majú dosiahnuť, takisto úloha delegácií EÚ v teréne, aby tu boli primerané posúdenia politických rizík spojených s tou či onou iniciatívou a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chcem panelistom poďakovať, sme sa od vás dozvedeli. Ďakujeme za vaše podnety. Budeme sa snažiť čo najlepšie e, to pretaviť do e, legislatívy. Teraz zmena panelu. Hneď pokračujeme, pretože máme už len hodinku menej než hodinku, takže by sme mali byť čo najúčinnejší. Preto požiadam pánov Bernta, Sena, pána jo- Jonesa a pána Paulučiho, aby prišli na pódium a pokračovali v ďalších krokoch, pretože, ako viete, hlavnou eh, aktivitou Fondu eh, trvalo udržateľného rozvoja je poskytovať pôžičky a tu sa týka e, návratnosti investícií a keď samozrejme chceme povedať, že chceme mať e, návratnosť a tu nemôžeme merať len finančne, to takto často e, tí donory nevnímajú, snažia sa prostriedky čo najlepšie uložiť Vytvorenie tohto fondu je však príležitosťou pre EÚ. Môžeme podniknúť čosi účinne a ísť správnym smerom. Teraz by som rád dal slovo pánu Berntovi. Je šéfom oddelenia pre praktickú operatívnu stratégiu a rozvoj podnikov v Európskej investičnej banke. Veľmi nás teší, že EIB e, má, sa ujala tej možnosti úloha to predsa je nelehká. Máme tu predsa aj e, výbor pre kontrolu rozpočtu a účtovný dvor a ďalšie orgány, ktoré práve na, pri týchto činnostiach pozorne sledujú e, výdaje. Dúfajme, že nebude musieť pristúpiť k činnosti OLAF, ale poznáte vaše kompetencie určite dobre. Nech sa páči, pán Bernd. Ďakujem za tú príležitosť podeliť sa o naše názory e, s parlamentom. Chcem povedať, že naša banka víta ciele EFSD. E Sú tu dva aspekty. Najprv je tu skutočnosť, že vedome sa snažíme e, riešiť pozostávajúce medzery v systéme rozvojovej spolupráce. Snažíme sa spolupracovať i s e, partnermi mimo našej inštitúcie, s, s komisiou, s vami, Európskou rozvojovou bankou. Snažíme sa e, prispievať k tomu, aby EFST bol úspešný. Jeho nová súčasť, e, tá záruková časť, ten bankový nástroj, v súlade s našou úlohou, čo je i v zmluvách. Máme tri e, úlohy podporovať politiky, ale aj doplnkovosť s existujúcimi nástrojmi, určitú bankovú perspektívu. Snažíme sa podporovať, aby sme technicky dokázali tento nový eh, nástroj zaručovať a záruky sú iné nástroje ako granty. Je dôležité, aby to riziko pre rozpočet, eh, hlavne pri naliehavých eh, udalostiach, aby sa chránili tieto dodatočné milióny. Snažíme sa dosiahnuť čo najväčší eh, výsledok bez najmenších dopadov na rozpočet EÚ snažíme sa popri terajších nástrojoch, ktoré implementujeme, ktoré máme a spomenuli sa tu, snažíme sa, kdekoľvek je to primerané, implementovať využitie záruk zo strany EFSD. Už som to spomenul, e, štyri body sú pre nás dôležité. Jeden z nich pre, vyhnúť sa prekryvom s existujúcimi nástrojmi a s nástrojmi, ktoré používajú už naši partnery a majú ich k dispozícii, či už bilaterálne alebo multilaterálne. V tomto ohľade sa snažíme zabezpečiť, aby tento e, nástroj poskytoval určitú makroadicionalitu. je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, aby sme mali veľmi koherentné výsledky a meranie dopadov nástrojov EÚ ďalej na zabezpečenie e, dosiahnutia dopadu, o ktorý nám ide, aby sa zabezpečilo dodržiavanie európskych noriem. Už sa spomenula e, e, tá tabulka meranie výsledkov a veľmi nás teší, že môžeme poskytnúť naše vklady. Treťou časťou je potom je zabezpečiť e, e, technický súlad, aby sme sa e, vyhli, vyhli plitvaniu prostriedkov. Nie je to ľahké. Sú to veľmi zložité bankové nástroje a my radi to podporíme maximálne Vychádzajú to skúsenosti našej banky nie len vo úlohe banky, ale ako orgánu EÚ, kde ide o e, chránenie e, európskych noriem. Ďalej je dôležité, aby sme vytvorili e, efektívnu formu riadenia EFTSD ako celku a z tej záručnej kapacity. Nie len, ale je teda samozrejme oveľa ľahšie pracovať e, v rámci štruktúry, e, kde ide len o bilaterálne vzťahy, ale tu je o úmysel, e, o zámerné spolupracovanie s ďalšími, so súkromným sektorom. Treba mať dobré spravovanie a samozrejme chceme sa vyhnúť duplikovaniu riadenia pre vlastné nástroje, napríklad e, iniciatíva pre ekonomickú odolnosť, kde ide externé požičiavanie prostriedkov. Ide, ide o zabezpečenie doplnkovosti medzi EFSD a tej, tou iniciatívou pre ekonomickú e, odolnosť. A na záver, v tomto kontexte chcem povedať, že návrh rady z konca minulého roka rieši mnohé z týchto obav a s komisiou sme sa zhodli aj v tom, ako by sme mohli spolu riadiť alebo prispieť k riadeniu um, záručného nástroja, aby sme tu tie vedomosti, ktoré už máme v rámci Takže myslím si, že zatiaľ máme výbornú spoluprácu s komisiou. Snažíme sa riešiť tieto veľmi dôležité otázky, ktoré tu už zazneli aj predtým. A síce ako nájsť tú rovnováhu medzi rizikom a odpo, ehm, odmenou. Spomínali sa tu rôzne nástroje a to je dobre, pretože my chceme prispieť niečím ďalším. Sú dobré nástroje, majú e, ale tie majú iné zameranie a je dôležité, aby sme mali e, správnu rovnováhu medzi tým, čo treba riešiť na trhu, treba tie súkromné investície a iniciatívy súkromného sektora a tým, čo chceme robiť my. Myslím, že sme už sa dostali vpred pri vytvorení systému, ako spolupracovať s našimi partnermi, najmä bilaterálnymi finančnými inštitúciami, viacstrannými finančnými inštitúciami. A snažíme sa pomôcť, pretože my máme tú dvojitú úlohu. Sme na jednej strane súčasťou EÚ a na druhej strane sme to viacstranou bankou. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán Bernd. A ďalším rečníkom je pán Peter Andreasen, generálny riaditeľ Európskeho e, Ústavu rozvojových financí EDFI, čiže radi sme si počuli, čo je vašim cieľom. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste nás sem pozvali, aby sme sa aj my zúčastnili dnešného panelu. Budem riešiť dva kľúčové body a síce, prečo je dôležité Ehm, rozšíriť eh, aktivity aj o súkromné financovanie a potom by som povedal niečo o finančných inštitúciách v našej skupine. Ako treba roz... teraz prečo treba rozšíriť aj eh, aktivity o financovanie zo súkromných zdrojov? Eh, Treba zdôrazniť, že rozvoj súkromného sektora bude naozaj kľúčom ku kolektívnemu výsledku agendy 2030 udržateľný rozvoj, najmä pre sladiska e, cieľov znižovania chudoby, tvorby pracovných miest a zmeny klímy. Je veľmi dôležité pripomenúť, že teraz klesla globálna miera chudoby po 10 prvýkrát v dejinách a ten veľký prokrok, ktorý sme dosiahli v posledných dvoch, troch desaťročiach, je výsledkom kombinácie lepších politík, ako aj súkromného sektoru a jeho modelu rastu. A EDFI sa zameriava práve na súkromný sektor a takto sa to snažíme riešiť. Keď si pozrieme vývoj v priebehu rokov, tak zamestnanosť je ten hlavný kanál, cez ktorý dochádza k odstraňovaniu chudoby a tu práve musíme sa zamerať na súkromný sektor, lebo 9 z 10 miest vytvára práve súkromný sektor v rozvojových krajinách, chudobných krajinách. Musíme sa naučiť lepšie využiť aj tie skromné prostriedky verejnej rozvojovej pomoci, aby sme mobilizovali súkromný trh a takto vyplnili potrebné e, investičné potreby. Hovoríme o krajinách, ktoré sú nízke DFI krajiny. Máme tu bilaterálne inštitúcie v našej skupine, tie európske DFIs, my ako moži kolegovia aj my investujeme na tvorbu pracovných miest, podporu rastu a odstraňovanie chudoby. Myslíme si, že v posledných desaťročiach e, naše výstupy ukazujú, že verejné prostriedky možno použiť na podporovanie podnikov a e, projektov v súkromnom e, sektore, aby sme dosiahli pozitívny výsledok. Podnikateľstvo je e, kľúčom k vytvoreniu udržateľného rastu a my si myslíme, ako finančné inštitúcie, rozvojové finančné inštitúcie, sa musíme dostať vždy na tie trhy, kde zatiaľ ešte neprišli iní investori ešte niečo našej skupine 15 finančných inštitúcií. Vlastia nás európske vlády. Videli sme v posledných 10 rokov veľký nárast, trojnásobili sme naše portfólio, teraz máme takmer 40 miliard investovaných do najväčších regiónov, ako je Subsárska Afrika, tam je asi tretina našich investícií a najväčšie odvetvia sú najmä infraštruktúra, čistá energia a finančné inštitúcie kolektívne podporujeme milióny pracovných miest v týchto krajinách a podporujeme aj miliardové platby každý rok vo forme daní. Sme presvedčení, že takáto zmiešaná finančná strategória, ako sú tieto in, externý investičný plán a rozvoj finančnej inštitúcie, to je práve to, čo môže urýchliť naše dosahovanie rozvojových cieľov. Uh, a vidím to, aj keď pracujeme s plánovacím nástrojmi pre súkromný sektor vrátanie iniciatívy, ktorá sa nazýva Electrify, kde sa pokúžime e, urýchliť prístup k elektrickej energii vo vidieckých oblastiach. A teraz by som sa zameral troška na plány pre FSD. To sú plány, ktoré my v našej skupine vítame a očakávame, že budeme spolupracovať s, s financujúcimi nástrojmi, keď budú vypracované a máme najmä záujem o vypracovanie programov v rámci týchto plánov v súvislosti rozšíriť investovanie v krehkých postkonfliktných krajinách a tam, kde, sú, kde potrebujeme financovať menu. To sú tie oblasti, kde sú problémy, to znamená, že nemôžeme ísť tak rýchlo, ako by sme chceli s našimi vlastnými prostriedkami o samote a preto mať partnerstvo s nástrojom, ako je FSD, je veľmi relevantné pre nás, pretože tie prekážky, s ktorými sa stretávame, sa týkajú rozvoja trhu ako aj veľkého rizika na týchto trhoch a niektoré regulačné prekážky, ktoré my sa stretávame ako financujúce inštitúcie, keď sa snažíme financovať takéto typy trhov. Samozrejme, aj my vidíme a naši majiteľia európske vlády vidia, že politické priority sa zbližujú a potrebujú aj naše zručnosti, skúsenosti, ktoré máme my ako financujúce inštitúcie. 5 konkrétnych bodov k plánom pre IFSD. My si myslíme, že je to veľmi dobré použitie zdrojov, prostriedkov, aby sme mali takúto záruku alebo takýto konštrukt ako to, čo sa navrhuje. A myslíme si, že to môže naozaj pomôcť podporiť e, rozvoj v kľúčových krajinách bez toho, aby sa vyčerpali prostriedky na pomoc. Je to naozaj podľa nás veľmi efektívne využitie prostriedkov. Po druhé, vítame plány a možnosť využiť celý rad finančujúcich inštitúcií. Ako sa už tu aj povedalo predtým, len malá časť takýchto e, blending nástrojov z minulosti sa využívalo na projekty súkromného charakteru a myslím si, že nové možnosti budú práve to rozšíriť pretože naše skúsenosti, také inštitúcie ako my, my sme pracovali v desiatkách krajín a máme takéto skúsenosti a vieme pracovať aj s malými projektmi, takže si myslíme, že práve nám sa môže podariť e, e, dosiahnuť výsledky v oblasti súkromných projektov. Tretí bod sa týka potreby transparentnosti a silnej správy. Keď používame verejné prostriedky v odvetví, tak my máme aspoň 15 rokov skúseností pre takéto zmiešané financovanie v súkromnom odvetvi. Ehm, európske krajiny, donory sa mnoho naučili o európskych blending nástrojoch a my si myslíme, že momentálne potrebujeme posilniť zásady a usmernenia pre použitie zmiešaných nástrojov v súkromnom odvetvi Vidíme tu práve nárast tomto odvetví a preto to, myslíme si, že EÚ financie sa majú zamerať na súkromný sektor, ale je dôležité podorobne, podo, pozorne sledovať trh a e, musíme e, byť opatrní v našich 15 inštitúciách sme vypracovali určité zásady pre použitie zmiešaného financovania v súkromnom sektore. Prizvali sme ďalšie financujúce inštitúcie, aby sa k nám pridali a myslíme si, že je veľmi dôležité pre spravovanie týchto nástrojov, aby e, išli podobnou cestou. Taktiež by sme chceli zdôrazniť e, tú adicionalitu a chceme, aby tieto nástroje boli E, e, prídavné, tak musia inštitúcie financovať iné projekty ako to, čo sa financuje teraz. Musia sa zamerať na to, aby e, sa vždy riadili relevantnými návrhmi a treba zabrániť skreslovaniu trhu, narúšaniu trhu a cena nesmie byť nadmerne dotovaná. Na záver by som povedal, že e, hovorilo sa veľa o vysokých normách a vysoké normy environmentálneho, sociálneho a riadiaceho charakteru sú veľmi dôležité, ak sa investuje na náročných trhoch, ktoré majú legislatívu, ktorá sama neusmerňuje projekty súkromného charakteru ale finančujúce inštitúcie robia túto prácu, tie už sú veľmi prísne regulované, desaťročia regulované, aby vedeli, ako pracovať s rôznymi normami, takže veľmi dôležité, aby sme nemali tri či štyri úrovne požiadaviek, pretože my sme inštitúcie, ktoré sú už veľmi prísne regulované a na záver by som chcel povedať, a to je vlastne to, čo sa týka harmonizované ukazovatele dopadu, ktoré už majú naše inštitúcie. Na záver chcem povedať, že vítame tú skutočnosť, že financujúce nástroje pre EFSD sú doplnené plánmi pre technickej pomoci aj politickej podpory, pretože je veľmi jasné, že financovanie projektov nám nepomôže. Nepomôže, to nestačí na dosiahnutie cieľov, ktoré máme zadefinované. Takže je dobré, že je to takto kompletne doplnené o tieto ďalšie dva aspekty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame sa k ďalšiemu rečníkovi, pán Massimilio eh, Praulči, nie? z EBRD, pardon, takže ja som bol príliš rýchly, že? Takže tak, ako sme plánovali, pôjdeme teraz pán Gwilym Jones, e, vedúci Európskej kancelárie Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za toto pozvanie, za to, že môžem hovoriť o FSD. Je to nás, ktorý veľmi podporujeme. EBRD vrátia z dvoch tretín inštitúcie EÚ a my pracujeme v 36 krajinách a kladieme veľký dôraz na európske susedstvo na východe a na juhu. A chcem povedať, že naša spolupráca s EÚ e je dlhá, hlboká, má mnoho rozmerov a je pre nás veľmi dôležitá. Spolu investujeme, spolu budujeme kapacitu, spracujeme na kľúčových politických reformách v kľúčových krajinách Takže je to pre nás skutočné partnerstvo a chceme v ňom pokračovať a, po- a rozvíjať nástroje, o ktorých tu aj dnes hovoríme. Mám 6 bodov a uvedomujem si, že čas je krátky. Poprvé, to povedal môj kolega, ale chcem to zopakovať. EFSD vidíme ako jeden komponent externého investičného plánu a sila tohto prístupu je práve v tom, že je to kombinácia rôznych nástrojov, ktoré máme k dispozícii je to nová záruka, sú to existujúce zmiešavacie nástroje, ktoré sa veľmi dobre využívajú pilier 1. Potom je to aj pilier 2 a politický dialog a reforma v pilieri 3. Všetko to, že robíme naraz VIP a že sú tam všetci aktéry, to je veľmi silné, veľmi dôležité. Je to veľmi užitočný rozvojový nástroj. Je to vlastne to, čo sa my snažíme riešiť v našom e, prístupe už v EBORE, v tých krajinách, kde pracujeme. Je to veľmi silný spôsob na dosahovanie e, výsledkov. Takže my treba podporovať každú z týchto zložiek. Po druhé, mnohí to už povedali, adicionalita, adicionalita, adicionalita. Takže kľúčovým cieľom záruky je zvýšenie úrovne financovania, ktoré je k dispozícii dosahovanie mileniových cieľov a potreby v týchto krajinách sú veľmi vysoké. Verejné financie jednoducho nedokážu dosiahnuť tieto ciele. Iní to už povedali. Takže, aby sme posilnili úroveň súkromných investícií, potrebujeme adicionalitu. Naše uh, investície, verejné institúcie by nikdy nemali vytlačať súkromný sektor. Bolo by to veľmi škodlivé a ohrozilo naše dlhodobé ciele. Naša výzva k vám je, prosím, naozaj treba zvyšovať tú latku a dôkazy, ktoré od nás očakajete, žiadajte to od inštitúcií financujúcich rozvoj, aby sme povedali, kde sú úzke miesta, či sú to tie typy projektov, kde investujeme, alebo cenotvorba našich návrhov, ako povedal náš kolega, alebo úroveň účasti súkromného sektoru, ktorú sme zmobilizovali zrealizovali. Tlačte nás. A ešte by som išiel ďalej. Nie len, že by sme mali nemali škodiť, ale mali by sme zabezpečiť, že verejné financie používame na to, aby sme zahrnuli súkromné financovanie v odvojoch a krajinách, ktorým sme sa doteraz vyhýbali vzhľadom na riziko. Uh, to znamená, že záruka sa musí presunúť na investorov zo súkromného sektora, ktorí by ináč nechceli investovať. Hlavným cieľom tohto nástroj, tejto záruky nie je kryť naše riziko, ale je to vec, ktorú treba posunúť ďalej a to treba veľmi jasne povedať. Po tretie, rovnaké podmienky Takže je tu mnoho aktérov, ktorí pracujú te, na tejto iniciatíve a majú skúsenosti z rôznych odvetví a regiónov a prispejú k úspechu. Mnohí z nás sú už tu dnes a to je vynikajúce. My naozaj spolupra spolupracujeme a niekedy aj súťažíme, ale to je často zdravé, pretože takto dosiahneme tie najlepšie návrhy a z tohto dôvodu je aj veľmi dôležité, aby sme zostali nestrannými. Jediný orgán, ktorý to dokáže, ktorý zaručí rovnaké podmienky bez konfliktu záujmov, je komisia. Vyzývame alebo k tomu, aby dal kľúčovú úlohu komisii pri riadení tejto záruky. Takto zabezpečíte, že tí správni aktéri budú zapojení a využijú tento nástroj v jeho plnej miere. Po štvrté, pán mm, e, e, predseda, riadení rozhodovanie, naozaj využívanie a dohľad verejných peňazí sú kľúčové a potrebujeme mať rýchle rozhodovanie a chceme presvedčiť súkromných investorov, aby s nami spolupracovali. Myslíme si, že všetky ifis by mohli používať by mohli byť na strategickej rade, aby sa to stalo. My sme už zastúpení na kľúčových fórach, napríklad nástroja na financovanie blízkeho susedstva. Naša prítomnosť na strategickej rade bude tiež zabezpečať komplementaritu v tom, čo robíme s inými iniciatívami, ako sú napríklad iniciatíva podajnosti alebo odolnosti, ktorú robíme v rámci inej záruky poskytovanej EÚ. Po piaté, robte viac v oblasti klímy my si myslíme, že ten cieľ v oblasti klímy by mohol byť ambicioznejší a chceme dosiahnuť naše parížske záväzky. Tie potreby tu sú obrovské a vieme to a my sme presvedčení, že článok 8 by sme mohli zvýšiť tam cieľ o 30% alebo viac vymedzenie, definícia je podľa nás príliš úzka na to, aby bola efektívna. Aby sme naozaj dosiahli zmenu, musíme rozšíriť udržateľnosť aj do rozhodovania o súkromných investíciách. Takto zahrniete podnikateľov a zelené investície sú, sa podaria, ak majú podnikateľský zmysel a znížia emisie a prinesú zisky firmám. Aby sme to mohli urobiť, mali by sme hovoriť aj o zdrojovej efektívnosti v článku 8. Bod 6 pán predseda, tu by som skončil. Kľúčom k definíciám je tieto definície tam sú mnohé možnosti. My už pracujeme na tom, aby sme pozerali mnohé príležitosti na investície, lepšie životné podmienky, obecná infraštruktúra, podpora rastu a pracovných miest cez financovanie MSP, e, ďalej práca v oblasti meny, udržateľná energia, zabezpečenie prístupu čistej a dostupnej energie. A máme mnoho nápadov a tie ešte ďalšie aj prídu. Takže definícia investičného okna by mala byť široká, pretože e, vývoj bude prinášať aj zmenu. Ak dovolíte, tu by som skončil a ďakujem veľmi pekne a rád odpoviem na vaše otázky. Yes, many thanks, Mr. Jones. And now we come, as I said before. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší rečník, to je zástupca skupiny Svetovej banky Massimiliano Palucci. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám za to, že sa tu môžeme dnes vyjadriť. Hovorím v mene skupiny Svetovej banky e, verejnej aj súkromnej časti tejto inštitúcie chcem povedať podobne ako e, ostatní panelisti, že vítame túto iniciatívu a vítame ju najmä preto, že po 2015 roku všetky tie záväzky a v New Yorku a Paríži a inde treba implementovať. Musíme realizovať záväzky, ktoré sú ambiciozne, ale dosiahnuteľné. Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja môže ohroziť pretrvávanie konfliktov. A ak si uvedomíme, že v roku 2030 polovica svetovej populácie bude žiť v krehkých štátoch, tak pochopíme ešte lepšie, prečo o takýchto iniciatívach musíme hovoriť dnes a prečo je to dôležité. Musíme konať, musíme konať teraz. A jediná cesta, ak, alebo jedna z tých ciest, ako sa tam dostať, mať tie zásahy do vzdelávania, samozrejme do zdravia, ale musíme ľudí vyťahnuť z chudoby a riešiť otázku tej krehkosti, zraniteľnosti a to vyriešime pracovnými miestami. Jobs, pracovné miesta nie sú všeliekom, ale kľúčom, kľúčovou zložkou e, receptu na vyriešenie chudoby ja hovorím menej inštitúcie, ktorej mandát je ukončiť extrémnu chudobu a posilniť prosperitu najchudobnejších 40 obyvateľstva. My pracujeme v tých najťažších situáciách v posledných 70 rokoch. Napríklad v minulom desaťročí sme poskytli 100 miliard dolárov na podporu takýchto krehkých štátov a 71 miliard išlo na podporu rozvoja iniciatív súkromného sektora a 3 miliardy boli v zárukách projektov a podobne. Čiže tak, ako sa mi tu hovorilo, to sú naše skúsenosti a na základe tej povinnosti, že už musíme prejsť od vyhlásení z roku 2015 ku skutkom, tak si myslíme, že EIP je veľmi silným nástrojom na to, aby sa zvýšila, posilnila rozvojová pomoc. My potrebujeme pomoc v zdravotníctve aj v školstve, ale musíme zapojiť aj súkromný sektor, pretože inak sa nedostaneme od miliónov k triliónom, nezískame tie prostriedky, ktoré potrebujeme, aby sme zvládli tento monumentálny problém. Ale čo to znamená zapojiť súkromný sektor do krehkých štátov, aby mohli vytvárať pracovné miesta, ktoré budeme potrebovať, aby ľudia sa dostali z chudoby. Poprvé je dôležité investovať do vytvárania trhov viac ako 70 štátov v konflikte sú v tých najnižší, na najnižších priečkach podnikania v rámci, keď pozeráme Svetovú banku a naše e, štatistiky. Tam trhy ani neexistujú, ale keď vytvoríme trh, tak nemáme nejako, nič, čo by vyšlo okamžite. My sme súčasťou iniciatívy, ktorá trvá, ktorá je procesom a určite urobíme chyby robíme chyby, každý, kto pracuje a robí, robí chyby, učíme sa z nich a rozvoj je kultúrny proces a trvá desaťročia. Čiže máme svoj cieľ a budeme sa stále učiť. Výsledky nedosiahneme, ak nebudeme konkrétni v tom, čo chceme robiť alebo ak si budeme myslieť, že toto je úsilie, ktoré dokáže, ktoré dokáže fungovať o samote. To nie je pravda. Partnerstvá sú dôležité. Chcem zopakovať, z miliónov sa nedostaneme k triliónom, ak nezmobilizujeme ďalšie prostriedky, ktoré má každý a ktoré môžeme vytvoriť. Ďalej ešte k ďalším otázkam ako zapojíme súkromný sektor. My sme pracovali na zapojení investícií súkromného sektora. To v zásade myslí, že súkromný sektor by mohol ísť prvý, aby investoval do trhov. A keď súkromný sektor má pocit, keď hovorím o súkromnom sektore, mám na, za, mám na mysli národný, medzinárodný súkromný sektor, ak nenájde takéto podmienky na investovanie v konkrétnej krajine alebo skupine krajín, tak potom my, ako rozvojoví partneri, by sme mali pracovať s týmito krajinami, aby sme vytvorili podmienky pre súkromný sektor, aby tam mohol investovať. A ak ani potom súkromný sektor neinvestuje, tak by sme my mali prísť ako rozvojoví partneri s ďalším podmieneným financovaním s ďalším financovaním. Keď podporujeme súkromný sektor, moji kolegovia už predtým spomenuli a vysvetlili, adicionalitu. Čo to znamená? Čo máme na mysli, keď hovoríme o adicionalite, najmä v súvislosti so zmiešavaním blending a IFC? Tento koncept e, zmiešavania keď hovoríme o adicionalite, znamená, že keď poskytujeme podporu súkromnému sektoru, musíme riešiť lianie trhu, E, riziko, musíme zabrániť skresleniu trhu, nevstúpime predsa na trh a neznižíme, nezničíme trh dotáciami, ktorý odstraší súkromný sektor z trhu. Potrebujeme zabudovať udržateľnosť a transparentnosť. Tá posledná vec, ktorú by som chcel povedať, ešte toto. Je dôležité, aby sme E, FSV zosúladili s ďalšími piliermi. Ak súkromný sektor nemôže vstúpiť na trh, musíme vytvoriť takéto podmienky a preto technická podmienka, podnikateľské prostredie sú to zásadné, rozhodujúce. To znamená, pilier 2 a 3 sú rovnako dôležité. Bez nich nepríde súkromný sektor a, nebu a nebude prispievať. A posledná vec, keď hovoríme o investíciách a o tom, ako pracovať na trhoch zo súkromných sektoroch na, v rôznych krajinách, tak je dôležité pamätať na to, že tieto projekty musia mať alebo musia vychádzať zo silného pochopenia miestneho kontextu. Musíte byť prítomní v teritóriu. Vy, e, e vystreľovanie projektov z Bruselu vám nepomôže preto je dôležité posilniť prítomnosť na mieste. Ktokoľvek už realizuje tieto zdroje na mieste, musíte zabezpečiť, že ste tam a že ste napojení na miestny trh miestnych aktérov a tieto inštitúcie, ktoré sú, sú prítomné v teréne bez ohľadu na to, e, odkiaľ sú, akého pôvodu sú, teda myslím štátneho pôvodu sú. Ďakujem, tu by som skončil. Yes, thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz máme tu veľmi široký obraz nápadov toho, čo by sme mali robiť alebo nemali robiť. Je to veľmi zreteľné, zrozumiteľné a samozrejme prvé kolo budú mať spravodajci, najprv dám, dámy, takže začne naša spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem členom tohto panela a ďakujem všetkým mm, zúčastneným za príspevky. Musíme sa tu zaoberať e, samozrejme otázkou, čo chceme týmto fondom dosiahnuť a ako má fun- fungovať. Teoretická časť je jednoduchšia, ale potom prichádza tá praktická časť. Je potrebné potom to zapracovať do nariadenia. S tým už máme zlé skúsenosti. Mnohí to už spomínali. E, existuje druhý a tretí pilier plánu pre zahraničné investície e, a tieto piliere sú minimálne rovnako dôležité ako prvý pilier EFSD. Mám jednu otázku, ktorá sa týka spolupráce rôznych inštitúcií. Vy ste hovorili, že niekedy je to konkurencia, ktorá aj napomáha občas, e, ale ako zabezpečiť, aby tento fond pre udržateľný rozvoj zlepšil naozaj spoluprácu medzi bankami, rozvojovými bankami a rôznymi finančnými inštitúciami? Ako to vy vnímate? Ako by sa dala zlepšiť? podľa vás táto spolupráca? Ďalšia otázka. Tie investičné okna, investment windows alebo príležitosti investícií. Vy hovoríte, že fond by sa mal vykladať čo najotvorenejšie. My sme ochotní e, súhlasiť ako spravodajcovia, my sme nechceli príliš preťažovať tú časť s definíciami, necháme to tak, ako to navrhla komisia, ale ja chcem vedieť, e, aké vy máte skúsenosti, o akých tých oknách hovoríte, sú to regióny alebo konkrétne štáty alebo tematické okruhy, tie investment windows, alebo um, sú to oblasti v závislosti od inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem, chcem sa poďakovať. My máme samozrejme skúsenosti z EFSI a, a ja takisto chcem povedať, že mali by sme využiť aj naše skúsenosti z FC kompromisu. Niektoré časti by sme mohli automaticky možno um, preniesť do nového EFSD. Teda bolo by dobre zistiť, ktoré časti sú možné, ktoré je možné presunúť do EFSD a ktoré časti možno nie sú úplne užitočné na takýto presun. Pán Kukan teraz. Thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Ehm, všetky slova vďaky a ehm, obdivu ehm, a rešpektu patria aj vám. Samozrejme nie len prvému panelu, ale aj vám. Vy naozaj nám poskytujete veľkú úroveň expertízy, ako povedal predseda Mali by sme sa vážne zamýšľať nad tým, čo tam dáme, podľa toho, čo vy ste nám povedali. Ja mám dve rýchle otázky. Ako vy vnímate z pohľadu vašich inštitúcií spoluprácu s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami pri implementácii cieľov EFSD? Druhá otázka. Tie LDC, najmenej rozvinuté štáty – aké sú tie najväčšie ťažkosti s implementáciou týchto nástrojov na, úrovni LDC štátov, pretože tie sú veľmi dôležité. Ale je to zároveň veľmi citlivá otázka. Ďakujem. Pán Frunzulika, nech sa páči. Ďakujem. Dovolte, aby som povedal, že dnes sme absolvovali pracovný obed e, s bilaterálnymi finančnými inštitúciami z Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska. A tu musíme povedať, že od začiatku bilaterálne európske finančné inštitúcie aktívne prispievali k tomu procesu vytvorenia nového e, fondu pre udržateľný rozvoj aktívne sa na tom zúčastňovali. Máme tu zástupcov Európskej komisie a pripomeniem, že Európska komisia vyzvala, aby tieto bilaterálne inštitúcie hrali viditeľnú úlohu a aktívnu úlohu pri príprave eh, tohto nového fondu. Bolo by dobré samozrejme vypočuť si odpovede na otázku, ako všetkých týchto 15 inštitúcií bude spolupracovať. Ako tento mechanizmus bude fungovať so všetkými týmito aktérmi. No a ešte chcem zdôrazniť, že EFSD nebude duplikovať existujúce nástroje a facility a to, čo už robí Európska únia. Musíme priniesť nejaké inovácie, niečo sofistikovanejšie, čo bude zároveň flexibilné, čo bude zohľadňovať e, regióny, na ktoré sa mm, sústredíme ako Afrika, východné susedstvo a tak ďalej. A tá adicionalita musí byť skutočná. Mm, aby to pritiahlo naozaj súkromných investorov. Pán Celer, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste zorganizovali vypočutie. Vypočuli sme si zástupcov rôznych organizácií. Je to pekne, kompaktne tu urobené a predstavené. Otázne je, čo s týmto novým nástrojom. Bol vytvorený na to, aby sme bojovali proti príčina migrácie, aby ľudia neopúšťali svoje krajiny, keďže tam nedokážu vyžiť a neš- nešli do Európy sú rôzne dôvody, sucho, vojna, rôzne interné problémy krajiny, prečo odchádzajú. 315, 350 miliónov na to išlo z rozpočtu EU, 400 miliónov z EDF. To boli peniaze, ktoré boli už viazané v dlhodobých programoch, ale na správe týchto fondov sa nemá nič zmeniť ale má sa eh, mm, prehodnotiť cieľ, prerobiť cieľ. Teda vytvoriť predpoklady na to, aby ľudia neopúšťali svoje štáty. No a naša delegácia eh, nedávno išla do Čadu, delegácia výboru pre rozvoj a tam sme skúmali, aké sú príčiny migrácie alebo teda toho, že ľudia opúšťajú svoju krajinu. Jednou z príčin v Čade je to, že klesajú masívnym spôsobom e, štátne príjmy Čadu, pretože Čad e, mal e, donedávna devízy takmer iba z ropy. No a tie devízy boli potom dávané do medzinárodného konzorcia, ktoré má sídlo vo Švajčiarsku, Glencore. A Čad uh, si dal vyplatiť preddavky uh, nedávno uh, z príjmov z ropy, ale medzičasom samozrejme klesli ceny ropy a skutočné príjmy Glencoru nezodpovedajú tomu, čo bolo zakotvené v kontrakte a Čad teraz má deficit, dostal menej peňazí než to, čo bolo mm, slúbené v kontrakte a teraz vlastne ten deficit čad musí z vlastných príjmov štátneho rozpočtu to zaplatiť. No a príjmy štátu nestačia na to, aby sa zaplatili e, veci ako školstvo, e, zdravotníctvo, ktoré štát má e, platiť. Te, teraz sa to už nedá zaplatiť. No a pred pár rokmi 25 tisíc občanov Čadu sa vrátilo do Čadu zo stredo Africkej republike. V Stredoafrickej republike títo Čadčania mali dobré podmienky, pracovali tam, mali tam prácu, ale potom sa tam začala nestabilita, tak sa vrátili do Čadu. No a oni teraz čakajú, už strašne dlho žijú v dočasných záchytných táboroch, čakajú na vystavenie čadských dokumentov a čakajú na to, kým ich vláda Čadu uzná opäť za svojich občanov. No a ďalšia vec, tomuto štátu financujeme systém zabezpečenia hraníc s 12 hraničnými príchodmi, ehm, e, s pobrežnými hliadkami a podobne, e, s rôznym vybavením. No a dôsledkom je, že chovateľa, chovatelia e, dobytka v regióne jazier viedli vždy svoj dobytok do Nigérie, do Malduguri, aby tam predali na trhu e, tento dobytok, ale teraz tam už nemajú prístup a stiažujú sa na to, že vlastne um, nemôžu robiť svoju hospodárskú činnosť. Čiže toto sú často také príčiny, že sú interné. E, toto si čat spôsobil sám a nejakých 750 miliónov tam nepomôže. Toto sú doma vyrobené problémy, ktoré oni riešia. No a e, keď sa s takýmito témami um, zaoberáme, by sme sa mali pozerať na tieto skutočné príčiny. Nepotrebujeme placebo lieky neustále. Teraz ešte Heidi Hautala, nech sa páči. Ďakujem. Som presvedčená, že e, na vytvorenie EFSD je potrebná vaša rada, vaše skúsenosti. E, dosť dôležitá vec bola spomenutá, a to tá, to je tá prítomnosť na lokálnej úrovni, ak chceme dobrý výsledok a rozvoj, rozvojový dopad. Chcem sa v duchu e, dobrej súťaže spýtať, napríklad v subsahárskej Afrike, aká je tá najlepšia možnosť spolupráce. Ak by tu bol nejaký tender ako Európán, kto by vlastne dokázal ponúknuť tie najlepšie, tú najlepšiu lokálnu prítomnosť? Ďalšia otázka tu nie je a teda po dve minúty každému, ale prosím, len dve minútky. Musíme končiť o pol e, na minútu. Thank you very much. I'm trying to go uh, very quickly. Budem veľmi stručný k tej spolupráci, ako bude fungovať medzi inštitúciami. To je veľká výzva. Táto záruka by mala byť zdieľaná medzi rôznymi bankami a tu je veľmi dôležité, aby sme poskytovali celkom e, jasné mapovanie rizik medzi inštitúciami a spoločné posúdenie rizik samotnej záruky. Inak to nebude fungovať, ak banka A povie, že to, čo sa tu snažím robiť, má také riziko. Ako toto B sa pretaví na e, 3 mínus, ale potom ďalej výsledky pri meraní dopadov. Ak povie banka A, že podporím jednu vec a druhá je konzervatívna a tvrdí, že by to mohlo mať e, marginálny dopad, malo by to byť porovnateľné a potom spolupráca je dôležitá pre e, budovanie dôvery Ďalej otvorené a uzavreté investičné možnosti. Pre komisiu je dôležité mať na to e, názor, je dôležité mať geografické zameranie. Tematická otázka bude veľmi dôležité, veľmi zložité to riešiť v veľmi krehkých krajinách. Tiež tematické oblasti, ktoré sú dôležité na politické ciele. Na čom by sme mali stávať, podľa mňa, je scoreboard. To môžeme použiť pre ECP, investičný e, nástroj AKT, investície, pre, e, ktoré sa financujú cez RB. A ešte jedna, jedno slovo, veľa otázok. LDC, tu je dôležité mať rovnováhu. Čo by sme tu e, nemali používať, to je, e, tu treba byť vystavený viac rizikám musí to byť veľmi solidný a citlivý rámec. A ešte jedna otázka. EIB pracuje veľmi intenzívne s delegáciami EÚ. Naši ľudia spolupracujú s delegáciami, sú vlastne ich e, súčasťou a to uľahčuje to, že tieto delegácie presne vedia, aké sú politiky EÚ v tejto oblasti. Pán Andresen, nech sa páči. Keďže pred, zastupujem skupinu 15 e, DFI, máme skúsenosti pri zisťovaní, ako možno spolupracovať a byť konkurencii. Naše skúsenosti ukazujú, že dobrá spolupráca medzi financujúcimi inštitúciami je o rovnakých podmienkách a zdieľaných štandardoch pre našu prácu. Aby tu nebolo 15 rôznych typov pravidel. Aby sa zlepšili investície, to je kľúčové pri prijímaní, prijímaní rozhodovacích procesoch tieto projekty eh, sa, by sa mali riešiť pri rozhodovaní o financiách. Máme tu zo pár úspešných nástrojov pre zmenu klímy i všeobecné e, investície v krajinách AKT. Európa spolu s EIB a EFD nachádza spôsoby zdieľať naše pravidlá skúsenosti by tu mohli byť užitočné pre prácu v budúcnosti. Osobitne potom pre EFSD plán v 15 európskych inštitúcií je prijať prvý krok návrhmi pre spoločné programy, ktoré umožňujú e, nástrojom EÚ nielen spoluprácu, ale zapracovať to do našich návrhov. Tiež tu máme individuálne, bilaterálne DIFE, kde sú už osobitné inovatívne skúsenosti. A už som to spomenul, pokiaľ ide o skúsenosti v cieľových krajinách, asi tretina našho portfólia je v subsaharskej Afrike asi tisíc projektov, máme tu množstvo chápania vlastne týchto trhov. Ďakujem. Je pán Jones teraz? Ďakujem. Len všeobecná poznámka. Komisia povedala, že problémy sú veľké. Nie je to všeliek na všetko. Dá sa tu mobilizovať prostriedky na určité projekty, Určite tu je ešte veľká úloha pre čisté grantové financovanie. Toto môže pomôcť iba v určitej oblasti. A ako spolupracovať? Súhlasím s kolegami, pokiaľ ide o nestranné manažovanie záruk. Ako povedal aj kolega z EIB, keď ste už v záruke, dostávate sa k veľmi citlivým bankovým otázkam a banky všetky sú u týchto bankových aspektov e, e, zachovávajú tajomstvo dôverných informácií, takže to je veľmi citlivé. E, najlepší spôsob je, aby komisia mala veľmi ústrednú úlohu pri spravovaní záruky a tým sa vraciame k otázke rovnakých e, podmienok pre všetkých. Ďalší spôsob, ako spolupracovať, tak nemali by sme duplikovať, ale koordinovať. Robíme to všetci a stále, ale robíme aj veľa vecí, a takže je to vždy komplikované. Nie je tu jaký jeden spôsob, postup. Každý deň to treba robiť rovnako a mali by sme zdieľať informácie a diskutovať o tých rozhodnutiach aby sme rozumeli, o čo tu ide. Aby i ďalší sa s nami spojili v strategickej e, rade, aby sme videli, ako všetko zapadá dohromady a aby sme sa spolu e, zapojili, keď vidíme, že je tu nejaký problém. A ďalší e, rozhodujúci bod v spolupráci EFSD nie je len o záruke, je to o technickej pomo- pomoci a politickej reforme. Musíme spolupracovať, veľa vecí robíme spoločne. Musíme spolupracovať v oblasti politických reforiem. Ak je tu niektorá z našich inštitúcií a investície kombinuje s politickou reformou, Nie je tu len o konkurencii v investíciách, ale ide aj o politické zmeny. To sú tie e, body. Ďalej ešte v rýchlosť investičné okna. Sme v južnom i východnom susedstve a naše zameranie sa pozerá množstvo investičných okien. Niektoré témy som vyzdvihol. Pozeráme sa niečo na to, čo by sa dalo robiť pri e, požičky v lokálnych menách, financovanie malých a stredných podnikov, ďalej účinné využitie prostriedkov a v neposlednej mierne, miere lokálna prítomnosť vo všetkých krajinách, vhodné formy e, sektorálnej prítomnosti expertov, bankových expertov, Snažíme sa sektor od sektoru spolupracovať. Tretina zamestnancov EBRD je vlastne v teréne. Ďakujeme. A na záver pán Palúči. Ďakujem. Veľmi rýchlo, pretože to, čo som chcel povedať, už tu zaznelo. K spolupráci my vychádzame z toho, že naozaj spolupracujeme a našou otázkou je kvôli rozsahu tých víziev ešte viac spolupracovať. Musíme jednoducho demonstrovať ešte viac touto iniciatívou, e, aby to bola hodná hodnota za investované prostriedky. A to nie je nezdravou konkurenciou, Podporujem to, čo povedal predrečník. Prítomnosť v strategickej rade, pozerať sa na to, kto robí čo a ako môžeme zlepšiť mechanizmy. To je pre nás veľmi vítané. A pokiaľ ide o rizika, pán Kukan hovoril o rizikách, ktoré tu majú e, investície, absencia trhu vlastne. Sú tu krajiny, ktoré nemajú samo, vlastne, vlastný trh a to vedie k druhému úvodu a to je veľmi e, vlastne slabým inštitúciám. E, potrebujeme niekedy až 70 rokov e, vytvoriť, na vytvorenie solidných inštitúcií. Je tu teda vysoká miera neistoty a v mnohých prípadoch zlyhania. A pokiaľ ide o tie okná, nie som ten najpovolanejší na to, aby som tu dával indikácie, ale snáď e, to zameranie by malo smerovať na produkty a sektory, nie na samotné inštitúcie. Myslím si, že tým by sa vlastne podporilo inovatívne zmýšľanie, podporili by sa nové riešenia na riešenie problémov. A pokiaľ ide o prítomnosť našej inštitúcie, naša inštitúcia má asi 20 tisíc zamestnancov medzi Washingtonom eh, DC a v teréne. Sme v každej africkej krajine. Máme krajinské kancelárie a jeden zo záväzkov, ktorý sme my si dali ako manažment, je vystupňovať našu prítomnosť v tých krehkých eh, krajinách 200 pracovníkov v tých krehkých tzv. krajinách a tá prvá skupina týchto ľudí e, je už na ceste vlastne. Ďakujeme. A teraz traja spravodajcovia, aby to uzavreli, aby nám povedali záverečné slova. Minúta pre pána Kukana. Okay, so the commission, some remarks from the commission, we still... Komisia, ešte stále máme 5 minút. Kto sa chce vyjadriť? Máme teda jedna minúta na každého. My budeme struční, pretože my máme podobný prístup ako panelisti. Ďakujeme za to, že ste e, spomenuli tri piliere, interakciu, adicionalitu. To všetko ukazuje, že dizajn EFSD sa opiera o dlhodobú spoluprácu s rôznymi finančnými inštitúciami. Je to zahrňa panelistov, aj bilaterálne e, finančné inštitúcie, s ktorými ste dnes obedovali. No a Africká rozvojová banka, to je ešte jeden panelista, ktorý tu dnes chýbal. No a takisto mimo vládky s nimi sme v pravidelnom kontakte. Takže my sa na toto pozeráme neustále, pozorne a finalizujeme operatívne detaily týchto iniciatív. Ďakujem. Ďalší rečník. Takisto chcem zdôrazniť, že máme veľmi veľa partnerov, najmä finančných inštitúcií a to je veľmi užitočné, pretože my tu hovoríme v africkom susedstve takmer 70 štátoch. Je to bohatá paleta rôznych krajín, veľmi odlišných a ľudia si tu možno vždy neuvedomujú, ale jedna z najťažších úloh pri príprave projektov je nájsť dobré projekty. Projekty, ktoré sa dajú implementovať, e, berúc do úvahy všetky princípy, ktoré je treba dodržiavať. No a to nie je jednoduché. A my v tomto sa spoliehame na kapacitu bank, aby pripravovali tie projekty a vyberali a preto naozaj je potrebné pracovať e, s mnohými inštitúciami a s mnohými partnermi. Ďakujem. Teraz posledný rečník. E, ďakujem, ja som z ESVČ. Vysoká zastupkynia Mogherini, ktorá je vlastne za e, týmto plánom externého investičného plánu, jej veľmi záleží na tom koncepte. Tento plán musí byť e, vnímaný ako súčasť partnerského prístupu, kde vlastne združujeme e, silu a kapacitu rôznych aktérov. Nejde iba o NIS, e, nejde iba o potreby našich partnerských štátov, ale aj EÚ musí mať kapacitu ponúknuť niečo kombinované silné a zároveň s veľkou kapacitou. Dnes sme si vypočuli EIB a aj iné finančné inštitúcie a myslíme si, že úloha komisie aj delegácie EU v štátoch to je ten správny koktejl, tá správna kombinácia. Či už ide o expertízu, mandáty, prítomnosť v teréne. My máme všetci silné stránky, niečo, čo prinášame, čo iní nemajú. A myslím si, že e, tento nástroj, ktorý pripravujeme, je naozaj inovatívny. Ďakujem. Chcem sa poďakovať účastníkom panela. Ďakujeme za všetky vaše dobré rady. Ďakujem výborom, e, pardon, predsedom výborov za to, že prišli medzi nás. Chcem ešte pripomenúť, že ďalšie zasadnutie bude 21. marca 5.30 od 5.30 do 6.30 večer a tam spravodajcovia oficiálne predstavia návrh svojej správy. Ďakujem za to, že ste teda dnes prišli, že sme sa tu takto stretli. Želám ešte príjemný večer. Dovidenia.